So, dear colleague, <laughs> and ladies and gentlemen, uh, let's start. Takže dámy a páni, pustíme sa do práce. <laughs> Drahé kolegyne a kolegovia, vitajte, hovorí predseda. Pustíme sa do našej schôdze. Um, máme program, máte ho na, uh, po svojich spisoch na stoloch. Má niekto nejaké návrhy na zmenu? Ak nie, tak uh, považujem tento program za schválený schvalovanie zápisu z 21. januára, 20. a 21. januára. Ak, nie sú, ak nebudú žiadne výhrady k tejto zápisnici, tak e, do, do konca tohto stretnutia, do popoludnia, tak ju budeme považovať za schválenú. Bod 3 je podobná záležitosť, rozhodnutie alebo rozhodnutia koordinátorov, takisto zápisnica Pokiaľ nebudú pripomienky, respektíve výhrady k nej do konca tejto schôdze, tak sa bude považovať za schválenú. Bod 4 tejto schôdze je informácia o tom, že táto schôdza je streamovaná na webe, takže vítame aj poslucháčov od Talinu po Solún a e, máme tlmočenie. Takže tu chcem, by som chcel poprosiť kolegyňa kolegov, aby hovorili primeranou rýchlosťou. Bod 5 je otázka prebiehajúcich rokovaní v trialógu. Máme len jedny takéto rokovania, jedno konanie. Um, ide o nariadenie o kontrole vývozu. 13. februára, minulý štvrtok, sa konalo stretnutie trialógu, celkom slubné. Chorvátske predsedníctvo je pripravené v tejto veci vykonať pokrok. Takisto je e, priestor na manévrovanie zo strany rady a podarilo sa dosiahnuť aj pokrok v otázke transparentnosti, výkazníctva, vykazovania licencií, udelovania licencií a tiež e, systému e, všeobecných povolení na vývoz. Máme samozrejme ešte pred sebou rokovania o e, autonómnom zozname a o záchytnom zozname ehm, a otázku kontroly vývozu kyber, technológií kybernetického dohľadu. Ehm, rada prišla s návrhmi, ktoré nám však v tejto chvíli nepostačujú, ale aj tu e, sa dá povedať, že dochádza k určitému posunu. E, spravodajca k tejto téme tu dnes je. Pán Buchwald, máte slovo, ak chcete sa k tomuto vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vy ste to už povedali, alebo teda povedali ste tie najdôležitejšie veci. Návrhy rady sú na stole. Ja ich považujem ja to považujem za pomerne veľký pokrok, že máme na stole niečo, čo môžeme rokovať, čo tak v minulosti nebolo. Takže hoci by sa žiadala istá zmena, isté zlepšenie, aj komisia prišla s návrhmi, ktoré sú takmer dobré, aj keď nie je úplne dobré. Takže myslím, že sme na dobrej ceste a tieto rokovania budeme môcť ukončiť v rozumnom čase. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, takže ďalšie, ďalšia schôdza trialógu je, myslím, naplánovaná na marec, 26. marec, ak sa nemýlim. A medzi tým budeme mať dve technické stretnutia, takže sa môže stať, že uzavrieme dohodu do ďalšieho alebo na ďalšom trialógu Každopádne, kým nebude dohodnuté všetko, tak platí zlaté pravidlo rokovaní, že nie je dohodnuté nič. Takže sú, nek- sú k tomu nejaké otázky? Ak nie, tak e, prejdeme k bodu 6. Ide o pomerne dôležitú záležitosť, e, pretože tu budeme hovoriť o správe o implementácie e, správe z implementácie našej spoločnej obchodnej politiky Ide o to, aby tento výbor vyslal jasný signál toho, že sa chceme zameriavať e, okrem záležitosti ako je konzistentnosť e, a ostatné záležitosti najmä na e, vynúcovanie, na presadzovanie obchodnej politiky, pričom by sme mali byť veľmi dôrazní pri spracúvaní nášho stanoviska k tejto obchodnej politike. Už po druhý krát sa zaoberáme takouto správou o implementácii ehm, prvýkrát v tomto volebnom období, čiže máme možnosť ehm, sa baviť o pozitívnych a negatívnych ehm, elementoch obchodných dohôd, respektíve k tomu, čo sa udialo za posledný rok. Tiež sa môžeme venovať určitým budúcim elementom implementácie obchodnej politiky a obchodných dohod v budúcnosti. Spravodajcom tu je pán Roba, ktorému dávam slovo na pár minút. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Warborn. Toto je správa z vlastnej iniciatívy o implementácii spoločnej obchodnej politiky, ako ste povedali. My, sme, my sa momentálne nachádzame vo fáze koncepcie, koncipovania a, a na marcovom stretnutí budeme hovoriť o návrhu e, tejto správy. Takže teraz vlastne absolvujeme ako si prvú výmenu názorov a oceníme akékoľvek vstupy od kolegyň a kolegov. Komisia v uplynulých troch rokoch spracovala písomné správy e, o hodnotení implementácie obchodných politík a tiež e, analýzy ich uplatňovania. To je teda také východisko tejto správy, našej správy, to je základ, ale spoločná obchodná politika je o mnoho širšia než len implementácia FTA, dohod o voľnom obchode. Parlament e, spracoval ostatnú správu k tejto téme v roku 2018 a vzhľadom k tomu, že minulý rok bol volebný e, parlament správu nespracúval v roku 2019, takže tie, k tej správe z roku 2018 e, tie zásadné prvky zostávajú nezmenené, preto sa o ne budem opierať. A e, v tej, pri spracovaní správy budem skôr riešiť veci, ktoré treba aktualizovať z toho, čo sa udialo za uplynulé dva roky. Ďalej v správe budem hovoriť o veciach, ktoré bude treba prioritizovať, napríklad vzťahy um, z USA, s Čínou, s Afrikou, z VTO, otázka malých a stredne veľkých firiem, obchod a udržateľný rozvoj a prebiehajúce rokovania a tiež digitálny obchod a obchodné služby. Ja to chcem poňať z toho pohľadu, že voľný obchod na základe pravidel je pre Úniu najvhodnejším e, spôsobom, ako sa stať konkurencie s schopnejším aktérom v tomto globalizovanom svete, pretože dá, dá sa povedať, že v, v, v konkurencie schopnosti zaostávame. Takže e, odburávanie obchodných bariér by pre nás bolo dobré a e, mali by sme to podporovať. E, tá súčasná klíma na maximum skúša ten multilateralizmus a je potrebné osobitne s partnermi ako je USA riešiť veci spoločného záujmu. V uplynulom období vzniklo niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je vyriešiť neexistenciu odvolacieho orgánu na pôde VTO. E, pripravuje sa ministerská konferencia v Kazachstane, toto bude veľmi dôležitý moment. A je možné, že sa dostaneme bližšie k dohode vo viacerých e, sektorálnych rokovaniach na pôde VTO, osobitne v otázke rybolovu a elektronického obchodu. Čína zostáva výzvou, hrá podľa iných pravidel než zbytok sveta. Je to však pre nás e, trh s, veľký, s veľkými príležitosťami vzhľadom aj k svojmu rozsahu, aj k potenciálnemu rastu. Ďalej e, Kanada, Japonsko, Singapur, Vietnam, to sú príklady E, krajín, s ktorými sa podarilo uzavrieť e, dohody, ktoré čoskoro vstúpia do platnosti, niektoré už vstúpili do platnosti. A v prípade týchto dohod bude dôležitá ich implementácia a my na to budeme dohľadať počas nášho mandátu, e, teda ide osobitne o využitie týchto dohod. Ehm, ďalej, máme veľmi dôležitú dohodu s s Veľkou Britániou, respektíve rokovania pred sebou, ale aj Austrália, Austrália Nový Zéland, Tajvan sú partnery, e, s ktorými e, budeme chcieť rokovať a takisto budeme musieť ratifikovať dohodu s Mercosurom. A e, teraz veľká téma naše obchodné vzťahy s Veľkou Britániou. Chceme, aby sme zostali úzky, úzko previazanými partnermi. Toto môže mať pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť Európskej únie. No a potom je tu otázka obchodu versus udržateľného rozvoja dovoz a vývoz a jeho príspevok k ekologickej dohode. Um, my chceme, aby dovoz a vývoz a obchod prispievali k, ekonomickému, k ekonomické a ekologické rovnováhe a k tomu, aby sme šírili tak prosperitu, ako aj naše európske hodnoty. A okrem toho by sme nemali zabúdať na to, aký dôležitý je obchod e, so službami a elektronickými službami a technológiami pre Európsku úniu. V otázke malých a stredne veľkých firiem sa domnievame, že ich treba zohľadňovať pri zákonodárnej činnosti a podporiť ich e, proti veľkým firmám. A tu by som chcela plovať na komisiu, aby, aby napríklad pokročila pri príprave nástroja na sebahodnotenie v prípade um, zemepisných označení pre malé firmy a tiež na rozpracovaní princípu jeden dnu, jeden von. A táto správa síce bude obmedzená rozsahovo, ale ja sám predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby som pokryl tie dôležité témy. A vzhľadom k tomu, že e, poprvýkrát sa tu vo výbore INTA venujeme globálnym obchodným otázkam, chcel by som e, počuť názor všetkých kolegyň a kolegov. A záverom by som chcel poďakovať Remimu za sekretariátu a Pierovi z našej skupiny a Klare z môjho týmu za eh, vynikajúcu pomoc, ktorú mi poskytli. Ďakujem veľmi pekne, eh, vážený pán Warborn. Teraz eh, dávam slovo našim tieňovým spravodajcom. Pán Jordi Kaňaz je prvým z nich. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť po španielsky, hovorí rečník. E, chcem vám poďakovať, pán Warborn. E, v mene skupiny Renew sa tešíme na spoluprácu. Počkám, až e, si nasadíte slúchadlá, hovorí rečník. Takže ešte raz, pán predseda, chcem poďakovať pánovi Warbornovi. V mene skupiny Renew očakávame, že budeme spolupracovať s vami a so všetkými kolegyňami a kolegami na vypracovanie tejto správy o implementácii obchodných dohod a e, dúfame, že e, budeme spolu s vami môcť analyzovať našu pozíciu v medzinárodnom obchode. Medzinárodný obchod má veľmi veľký význam z hľadiska napríklad aj e, obhajoby a obrany multilateralizmu a sú výhrady alebo obavy o to, akú úlohu zohráva obchod v súčasnosti. A my musíme pamätať na to, že niektoré axiomy prestávajú platiť. Tá, tento výbor to opakuje pravidelne. Mm. Sú veci, ktoré sa jednoducho vo svete menia a my sa tomu musíme prispôsobiť, ale treba pri, prihľadať aj na e, to, čo napríklad chcú, nas, chcú, chcú naši občania. E, dobrý obchod znamená prosperitu a treba mm, ho podporiť, e, ale E, musíme si uvedomiť, že sme súčasťou určitého globálneho systému. A preto v tejto chvíli máme možnosť sa zamyslieť a ísť do hĺbky nad tým, ako renovovať tie základné princípy, tie axiómy e, prepojenia e, na svete a obchodných spojení. Obchod je teda dôležitý pre rozvoj našich spoločností a Tiež je potrebné sledovať uplatňovanie obchodnej politiky tak, aby sme odhalovali problémy a navrhovali riešenia. My sme si vedomi toho, že občania majú rôzne obavy a existujú, ne, existuje aj negatívny pohľad e, na obchod a jeho dopad na životné prostredie a e, priemysel. Teda mm, občania e, nevnímajú niekedy, alebo nepoznajú tie obchodné dohody, nepoznajú ich detaily a E, je potrebné, aby sme druhú časť debaty venovali aj tomu, aby e, sme e, obnovili a posilnili nejaký diskurs o obchode voči občanom, ktorým musíme vysvetľovať, je treba obnoviť ten narratív o obchode a jeho význame pre naše spoločnosti a je nevyhnut, že, že je teda nevyhnutnou súčasťou prosperity našich krajín a Európskej únie ako celku. A je veľmi dôležité sa teda priblížiť občanom Mali by sme to urobiť a tiež treba byť e, súčasťou, alebo teda byť, byť týmto príspevok k tvorbe e, obchodnej politiky a teda poprvé vy, vysvetľovať e, veci občanom korektne, správne, dôsledne, hovoriť o tom, že pokrok a rast sú pre všetkých a obchod k ním prispieva. Toto je, toto je naša úloha v tejto našej spoločnej činnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ostatní tieňoví spravodajci, hovorí predseda, nevidím ich tu a nemám ani žiadne žiadosti o ďalšie vyjadrenia k tejto téme. Takže by sme možno, aspoň teda keby som za seba mohol povedať, ja by, chcem povedať, že pán Warbon, celkom správne ste spomenuli, že v niektorých našich obchodných dohodách tá miera využitia je nízka a mali by sme sa zameriavať na to, ako ju zvýšiť, e, a to osobitne zo strany malých a stredne veľkých podnikov, kde máme tento spoločný prístup, e, kde máme akúsi, mali by sme vypracovať akýsi kalkulátor využitia, miery využitia obchodných dohod a dať e, nástroje aj tým menší, menším firmám a stredne veľkým firmám, aby využívali výhody týchto obchodných dohod a mohli ich využívať jednoduchšie. No a poďalšie, keď si čítam tú správu, tak musím povedať, že je tam aj pár drobných bodov, kde máme odlišný názor eh, než naši partnery na realizáciu napríklad, eh, alebo teda na štátnu pomoc eh, lodiarstva, lodiarského priemyslu v Južnej Koreji. Ďalej um, diely z automobilového priemyslu alebo dieli v automobily aj dovoz z Južnej Kórey a z Japonska takisto je spornou téma. Tak sa chcem spýtať, či by ste mohli nejakým spôsobom jasnejšie e, načrtnúť postup, ktorým by sme mohli zlepšiť e, tieto detaily týchto obchodných dohôd, e, pretože tieto problémy, ktoré vnímame, tak by sme mali vyriešiť do budúcnosti. Napríklad sa e, alebo vystala aj otázka e, použitia alebo využitia kvóty na sír s Kanadou a e, toto nebolo riešené správnym spôsobom. Niekedy sú, zadne, sú existujú zadné dvierka, ktorými by sme mo- ktoré by sme mali uzavrieť, aby nedochádzalo k dovozom, ktoré nechceme. Um, máme tu však žiadosti o slovo pani Rodríguez Pinero, prvá. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja, nie je jedno, e, teda, pardon, mne, mne, e, mne je ľúto, že som nemohla prísť hneď na začiatku tejto schôdze. Pokiaľ ide o bod 6, tak e, teda um, k prezentácii pána Warborda, Warborna nemohla som si už vypočuť, ale chcela by som um, vyjadriť niekoľko argumentov. Pokiaľ ide o tú správu, tak e, e, my považujeme za evidentné, alebo teda obchod s určitými partnermi nestúpa tak rýchlo ako obchod so zbytkom sveta. Je treba analyzovať, prečo to tak je a či ide napríklad o znižovanie dopytu v týchto tretich krajinách. My e, máme tretich máme, máme partnerov, s ktorými tá obchodná výmena je slabšia, takže treba analyzovať príčiny. A mne táto analýza chýba. Tiež by bolo dobré, keby um, existoval nejaký trend, alebo našiel nejaký trend. Poďalšie, kapitola udržateľného rozvoja nie je podľa nás dostatočne rozpracovaná a v tej správe, v ktorej, ktorú, ktorú máme pred sebou, tam niektoré veci chýbajú a my pozitívne vnímame to, že je potrebné realizovať určité hodnotenie, určité monitorovania. E, vieme, že sa táto správa nepísala v roku 2019 kvôli tomu, že boli voľby, ale a toto zdôraznil aj spravodajca, ale mali by sme analyzovať to, ako zlepšiť implementáciu dohôd a um, ako sa pripraviť na budúcnosť. No a moja skupina má záujem najmä o to, aby sme posilnili implementáciu e, kapitoly udržateľného rozvoja, ktorá obvykle zahrňa aj e, spoločenskú zodpovednosť podnikov. A mm, toto je jeden z prvkov, ktorý v 21. storočí by mal byť e, súčasťou všetkých dohôd toto sa nezohľadňovalo. Takisto sa nezohľadňovali, nezohľadňovali rodové otázky, teda viac než, záujem viac než polovici, pol, polovice ľudstva. Potom je tu otázka ľudských práv, ktorú a veľkých firiem, megafiriem, e, toto tiež, tento aspekt tiež by som chcela vidieť rozpracovaný, e, respektíve aká, aké stanovisko chcete predložiť tomuto výboru. No. Ďakujem. Pán Morel. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť spravodajcovi, trošku som meškal. Je to zaujímavá správa, veľa sa tam môžeme naučiť, je to veľmi faktické. Cieľom je dokázať, že obchodná politika EÚ je ideálna v ideálnom svete. Ale predsa len jedna pripomienka. Keď sa pozrieme na jednotlivé dohody, na aj problémy, tak e, sa hovorí, že objem obchodu všeobecne rastie. Na tom sa môžeme zhodnúť, ale predsa len sú dve oblasti, kde sú problémy, buď udržateľný rozvoj alebo sociálne práva. Takže to sú témy, ku ktorým sa niekoľko rokov už vraciame a hovoríme, že treba zmeniť obchodnú politiku. Napríklad Južná Korea, tu sa hovorí, že je to úžasné, e, rastie objem medzi Južnou Koreou a EÚ, ale pri e, organizácii práce tu ešte stále Južná Korea niekoľko dohovorov neratifikovala, takže teraz je tu isté pretláčanie rúk a <clears throat> Južná Korea by mala pridať. A to isté bude s Vietnamom e, na pretrase. E, opäť e, neratifikované dohovory, možno, že o 4-5 rokov alebo o ešte trošku neskôr budú naši nástupcovia hovoriť o tomto istom. Udržateľný rozvoj ale tu sú normy, e, problematické fitosanitárne normy alebo environmentálne, platí to pre CETA. Neviem, či ste videli zaujímavú správu mimo vládky 17. februára. Tú správu predložili, e, pretože je, je tu problém e, na komisii e, s environmentálnou reguláciou a práve e, tá mimovládka poukazuje, že v rámci VTO aj na iných fórach je snaha podkopávať naše environmentálne a zdravotné normy. A to sa mi v tej správe najviac páči, pretože e, my e, sa tešíme z tých obchodných e, dohôd, ale pri environmentálnych a sociálnych aspektoch to ešte nie je úplne v poriadku. Takže komisia by mala byť obozretná a pokúsiť sa veci zmeniť. Ďakujem ďalší rečník. Pán Hansen, ďakujem Jörgen za tvoju obrovskú prácu, aj za prezentáciu. Mnohé sa už povedalo. E, iba dve body ešte uvediem. E, BIT s Tajvanom, tu má náš výbor jednoznačný postoj. E, my sme to opakovali už aj v minulosti. Možno, že by bolo dobré, keby sme to tam mohlo, mohli doplniť, ale možno, že to tam už aj figuruje. Ja som si to ešte celé nemal čas prečítať. Ak nie, tak by sme sa o to mohli pokúsiť a potom aj e, podrobnejšie o <clears throat> pôvode, pravidla o pôvode. Komisárka Malmström svojho času e, rýchlo odpovedala na náš list a potom o týždeň e, hovorila aj o prístupe k obchodným e, platformám. <clears throat> A niečo nové by sa malo spustiť e, o pôvode na začiatku roku 2020. Už je začiatok roku 2020, preto by som sa na to chcel opýtať, ako to je s týmito slubmi komisie, nejaké konkrétne dátumy. Ďakujem a pán Regimenty ako posledný. Pani, ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Dnešná téma implementácia spoločnej obchodnej politiky. To je príležitosť e, e, túto implementáciu vyhodnotiť porozmýšľať aj nad tým, čo by sa dalo spraviť do budúcnosti. A ja už som to povedala aj včera na výbore Envy, keď sme hovorili e, s komisárkou. Um, mám isté pochybnosti o súlade e, tejto politiky s ambicióznymi cieľmi komisie, hlavne v oblasti životného prostredia, potravinovej bezpečnosti a zdravia. A ja si myslím, že sa nedá apelovať na eh, ochranu biodiverzity, nižšie používanie pesticídov zasadzovať sa za ekológiu a eh, zároveň eh, tolerovať dovoz potravín do EÚ, ktoré vôbec nesplňajú naše normy. Ani sa nedá účinne bojovať proti rakovine a zároveň e, dovážať e, e, potraviny, ktoré môžu byť eventuálne karcinogéne, mutagéne alebo narúšajú endokrinný systém. Takže treba tu mať jasný postoj a zastaviť takúto nekalú konkurenciu. Sú tu sociálne, environmentálne normy, ktoré v EÚ musia platiť, takže musí tu byť súlad. Takže sa tešíme na návrh správy, aby sme mohli e, účinne pracovať. Ďakujem. Teraz za komisiu pani Geraldine Emberger. Možno, že by nám mohla naznačiť aj to, ako je to s pravidlami o pôvode. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozvanie. Prichádza táto diskusia vhod, pretože už sme začali pripravovať novú správu, štvrtú, ktorá bude zverejnená koncom roka. Preto e, nás zaujíma všetko, čo ch chcete vyjadriť. E, sme na akejsi dôležitej krížovatke uplynula komisia, uzavrala nových 50 rekordných dohôd, čo <clears throat> predstavuje 31 e, celkového vonkajšieho obchodu EÚ. Keď e, budú uzavreté všetky prerokovávané dohody, tak to bude 50 pardon, 45 opravuje sa rečnička objemu. Je dôležité, aby nová komisia naozaj kladla dôraz na uplatňovanie týchto e, dohôd. Keď sa pozrieme na správu, myslím, že to tu už odznelo, e, podporovať, propagovať tieto dohody o voľnom obchode Mm, podľa mňa je to aj e, známka našej angažovanosti zdôrazniť to, čo už fungovalo a možno, že vypichnúť aj problémy. Čiže zlepšiť súčasný stav. <clears throat> Hovorili ste o tom, že rastie objem obchodu, dovoz, vývoz. Je to vďaka e, CETE napríklad, alebo aj novej dohode s Japonskom. Naozaj sú to výrazne vyššie čísla ako v uplynulých troch rokoch. Takže je to podľa mňa dôležitý bod. Aj obchodné dohody pomáhajú v mnohých krajinách hovoriť o obchodných prekážkach, odstraňovať ich a anticipovať prípadné e, e, prípadný výskyt a potom e, skutočné nedostatky, ktorým sa musíme e, venovať. <clears throat> Napríklad využívanie takýchto e, dohôd a využívanie preferencií, to je jeden parameter, ktorý nás mimoriadne zaujíma. Nie je to jediný parameter, ale je to e, teda miera využívania preferencií pri vývoze, to je jeden z ukazovateľov. My vypočítavame percento na základe čísel, štatistík od colných úradov partnerských krajín a sú rôzne metódy. <clears throat> Takže ťažko sa e, to porovnáva napríklad medzi Egyptom a Koreou a ešte komplikovanejšie e, čísla za roky 2017, 18 a 19, pretože vždy e, bol iný balík, tak povediať, z krajín. Takže my pracujeme na viacerých frontoch, napríklad e, získavať e, údaje od viacerých krajín. V roku 2019 e, sme dostali 26 súborov údajov <clears throat> a chceme v dohovoroch mať aj ustanovenia o tom, že pravidelne nám musia partnery poskytovať tieto údaje a členskými krajinami a inými partnermi sa snažíme pochopiť, prečo nie všetci používajú preferencie. A taktiež pracujeme na novom portáli, vďaka ktorému by to bolo hlavne pre menšie subjekty e, ľahšie e, pristupovať k informáciám o početných dohodách o voľnom obchode EÚ e a v apríli alebo v maji bude tzv. kalkulačka pre E, pravidla o pôvode. Takže sú aj súkromné podniky, ktoré použi- ponúkajú softvérové riešenie SEP, Oracle. A takže my chceme nástroj, ktorý by pomožnil e, pochopiť pravidlá o pôvode v jednotlivých eh, dohodách CETA s Japonskom napríklad. A potom e, môcť byť interaktívny s užívateľmi, aby tam mohli vložiť e, kódy produktov e, napríklad. A získať tak viac informácií o tom, či ten e, produkt bude splňať pravidlá o pôvode a teda <clears throat> či by mohol ťažiť z dohody. A ešte jedno varovanie, tento nový nástroj sa bude zavádzať postupne, my to budeme testovať s používateľmi, podnikmi, malými a strednými podnikmi, potom sa to schváli ale keď už sa to spustí, tak určite e, bude viac informácií dostupných, bude tam aj preklad e, celkom kvalitný do 23 jazykov, potom e, nástroje na vyhľadávanie, informácie o rôznych dohodách o voľnom obchode, takže naozaj aj to propagujeme v členských krajinách, organizujeme odbornú prípravu, školenia E, naozaj sa na tom intenzívne pracuje. A ešte e, iné veci sa tu spomenuli, napríklad e, kvóty pre sír vo vzťahu s Kanadou, potom automobilové normy v prípade Južnej Korei. <clears throat> Tieto nedostatky ne, nespochybniteľne existujú v kontexte niektorých dohôd, ale principiálne, keď ide o nedávne dohody, tak my máme pocit, že interpretácia niektorých ustanovení sa líši e, podľa toho, či to interpretuje EÚ alebo partnerská krajina. Takže my na výboroch <clears throat> na rôznych úrovniach e, od technickej po ministerskej ministerskú o, tu, o tom hovoríme, o tých kvotách presier napríklad, alebo e, pri Japonsku pravidlá pôvodu opäť e, interpretácia e, Eh, ako dosiahnuť to, aby z toho podniky naozaj mohlo, ťa, mohli ťažiť. Čiže to robíme na jednotlivých výborov a potom sa snažíme transparentne komunikovať o výsledkoch. A na našej webovej stránke sú e, správy z jednotlivých eh, zasadnutí výborov. E, sú tam informácie o našich plánoch, takže my neustále dialogujeme s našimi partnermi <clears throat> A to bude pokračovať aj e, s novou komisiou. Potom účinnosť, to je veľmi dôležité. TST kapitoly, e, napríklad vo vzťahu s Koreou. Takže my tie kapitoly sa snažíme vnímať e, v kontexte ex post hodnotenia. Minulý rok. To bolo spravené v prípade Južnej Korei a plánujeme to aj pre e, krajiny Anskej komunity a Strednej Ameriky a bude aj prvý dialog s občianskou spoločnosťou v marci zorganizovaný. Takže sa snažíme aj o iné formy spolupráce, napríklad e, o životnom prostredí okrem iného. Takže aj niekoľko iných tém bolo e, nastolených, napríklad otázka, prečo obchod e, e, minulý rok zaostával za celkovým obchodom pri dohodách o voľnom obchode. Tu chcem povedať, že v tri, vždy treba zohľadniť celosvetový ekonomický kontext a aj pnutia, obchodné obmedzenia, iné prvky. Ja som už povedala, že máme isté obchodné obmedzenia. E, napríklad e, v Turecku tam e, sa znásobili obchodné bariéry a ešte chcem povedať, že USA Čína tento obchod predstavuje až 30 e, a ten objem sa zvyšuje, takže to určite potom e, má vplyv na štatistiky, na náš e, objem obchod, obchodu, ale zanalýzujeme si to čoskoro. Toľko zatiaľ, ďakujem a teším sa na budúcu spoluprácu. Pán Warborn teraz. Thank you very much, Chair. And... Ďakujem. Ďakujem, vážení kolegovia, za vaše podnety. E, pokúsim sa ich v maximálnej možnej miere zapracovať. Áno, sú aj politické rozdiely a niekedy to asi nebude e, ľahké, ale inokedy e, celkom predsa len áno. To, čo povedal pán Kenia, zanietene hovoril o vnímaní obchodu občanmi EÚ. A treba podľa mňa povedať, že mm, došlo k pozitívnejšiemu vnímaniu, e, teda to ukazuje jeden prieskum, e, Eurobarometer, 60 Európanov majú pocit, že osobne, osobne ťažia z medzinárodného obchodu. To je zaujímavé náraz do 16 percentuálnych bodov. Takže e, niekedy máme pocit, že to nie je také pozitívne, ale je to trošku e, klamlivé, pretože naozaj došlo k pozitívnejšiemu vnímaniu. To som chcel zdôrazniť, určite to uvediem aj v správe. E, a teším sa na spoluprácu s pánom Kenian a pokúsime sa to ešte zvýšiť, toto číslo. Harmonogram Teraz bola prvá diskusia o tejto téme, potom správa bude e, opäť e, na programe v polovici marca 16. 17. Moja správa bude dokončená, návrh teda vo štvrtok, potom bude k dispozícii, aby ste si ju mohli prečítať, pripomienkovať a potom e, lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. To bude 24. marec. Ešte raz sa vám chcem poďakovať za vaše podnety. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili bod 6 a prejdeme na bod 7 a to je výmena listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskom o švajčiarských koncesiách pre ochutené meso. Takže dávam slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Warbornovi. Áno, toto je súhlas parlamentu umožniť e, rade, aby súhlasila s tým, že upraví e, švajčiarske koncesie pre meso, ktoré je ochutené e, švajčiarske slá na ochutené meso boli nižšie ako na neochutené mesa a preto pri dovoze sa to obchádzalo tým, že sa solilo meso alebo korenilo skôr než prešlo e, cez hranicu Švajčiarska a potom e, vo Švajčiarsku sa omývalo. V roku 2015 parlament e, zvý, prijal návrh na zvýšenie týchto cieľ a takto riešiť tento dovoz. Toto vstúpilo do platnosti v júli 2016 keďže Európska únia je najefektívnejším obchodným partnerom. Európska únia sa snažila vyriešiť to bilaterálne a v roku 2017 únia e, uskutočnila e, krok na VTO, napadla to e, s tým, že to nie je zlučiteľné s princípmi VTO. Potom začal proces na zmenu týchto koncesí, toto umožňuje VTO po rokovaniach a dohodách s členmi, ktorých sa to týka a Európskej únie sa to predovšetkým týka v tomto prípade. Riešenie je dohoda vo forme výmeny listov na zvýšenie e, cieľ a teda e, týchto e, koncesí na 2000 100 eur na 100 kg, ale ako kompenzácia sa zvyšuje e, kvota na červené meso o 1200 tón. Takže aby som to zosumarizovala, Európska únia dostane e, kvotu, e, ktorá obnovuje predchádzajúci prístup pre ochutené meso a bilaterálna dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom sa nemení, ale v súlade e, s obchodnou politikou EÚ e, toto si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu. Považujem to za veľmi technický spis a odporúčam, <coughs> aby ste ho odsúhlasili. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu žiadnych tieňových spravodajcov. A Karin má nejakú pripomienku? Ďakujem. Žiaľ, kolega Ulmas Pajt nemal možnosť tu dnes byť, takže budem hovoriť v jeho mene. V prvom rade ďakujem kolegovi Warbonovi za správu. Počuli sme aký je vzťah medzi Európskou úniou a Švajčiarskom je úzky a významný a je mimoriadne dôležitý, e, keď ide o meso. A Európska únia je hlavným zahraničným dodávateľom mesa do Švajčiarska, preto je mimoriadne dôležité, aby sme upravili dohodu medzi Švajčiarskom a Európskou úniou, tak aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedostatkom a spravodajca navrhuje, aby sme podporili a dali svoj súhlas tejto dohode. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, hlasí sa ešte niekto o slovo? Nie. Tak potom ja mám otázku na komisiu. Je tu pán e, Bedford. Uh, vedúci jednotky z DG Agri. Pokiaľ viem, toto sa predbežne uplatňovalo bez e, súhlasu Európskeho parlamentu. A toto je dosť nezvyčajné pre tento výbor. Máme predsa jasnú dohodu z DG Obchod, že žiadna dohoda sa nebude predbežne uplatňovať bez súhlasu Európskeho parlamentu. A moja otázka samozrejme je, prečo to nepreberali na DG Agri, e, tak ako je to bežné pre DG e, Trade, teda obchod. Ďakujem veľmi pekne. Dostanem sa k vašej otázke a mm, zrejme je to nedorozumenie. Ale aby som to uviedol do e, súvislosti, ako povedal pán spravodajca, je to naozaj uspokojivé riešenie tejto dohody. E, Švajčiarsky parlament jednostranne zvýšil cla za tieto produkty. E, urobili to e, nad rámec toho, čo vyžadovala Svetová obchodná organizácia. A potom parlament konečne spustila správny postup ale to znamená, teda švajčiarska vláda konečne spustila ten správny postup a to znamená, že musí prerokovať všetko s Európskym s Európskou úniou. E, ide tu o clá, ktoré boli platené za vývoz produktov do Švajčiarska. Takže my sme e, rokovali zo Švajčiarskoho hovorili sme o kvote, ktorá sa zvýšila o 1200 tón. E, týka sa viacerých typov mesa. 600 tón bude venovaných ochutenému mesu a Švajčiarsko tiež súhlasilo s tým, že bude Eh, uplatňovať nižšie clo na niektoré typy ochuteného mesa, ktoré sa bude ďalej spracovať. Eh, toto je uspokojivé. Aby som zodpovedal vašu otázku, táto dohoda neobsahuje nejaké záväzky ani koncesie zo strany Európskej únie. Sú to eh, koncesie Švajčiarska. A ide tu o tieto kompenzácie za to, čo robí nad rámec záväzkov zo strany VTO. Takže my tu nemáme záväzky. Jediná vec, e, čo poskytuje táto dohoda Európskej únie je, že my umožňujeme Švajčiarsku, aby v Ženeve pokračovali v tomto procese, keď budú potom certifikovať e, svoj e, nový, svoju novú schému. Švajčiarsko by zvyčajne žiadalo certifikáciu Eh, svojho eh, harmonogramu že na To si vyžaduje istý čas, ale jednostranne môže od 1. januára budúceho roku uplatňovať kompenzáciu, nie tohto roku, ale až od 1. januára budúceho roku, až keby, aj, aj keby neboli ukončené eh, tie postupy vo Švajčiarsku včas. Takže tu nie je žiadna otázka niečoho predbežne uplatňovaného určite to tak nie je. Jedine, čo sa stalo, je, že Švajčiarsko jednostranne a myslím si, že e, to by nás malo uspokojovať, keďže sa tomu venujeme ešte skôr, než e, to bude e, zákonom vyžadované. Zatiaľ platia 20 miliónov cieľ navyše a keďže to Švajčiarsko robí jednostranne, tak je to pozitívne, je to v našom záujme, ale zdôrazňujem, že to naozaj nie je otázka toho, že by tu došlo k predbežnému uplatňovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie. Takže to bolo iba zo strany Švajčiarska. Švajčiarsko urobilo tie kroky jednostranne. Ďakujem veľmi pekne. Áno, a uznávam, že DG Agri naozaj robí všetko preto, aby sa neuplatňovali žiadne predbežné dohody skôr, než ich schváli e, parlament. Pán Warborn, ďakujem veľmi pekne. Ja už nemám čo dodať. Ďakujem veľmi pekne. E, Pozmejúce návrhy sa môžu predkladať do 25. februára a hlasovať budeme 17. marca. Ďakujem veľmi pekne. A bod 8. Sú to stanoviska pre AFET k východnému partnerstvu pred summitom v júni 2020. A naša spravodajkynia je Marketa Gregorová za zelených. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Som tu preto, aby som odprezentovala návrh stanoviska k odporúčanie rade, odporúčaniu Rade komisie ASV e k východnému partnerstvu pred summitom v júni 2020. Východné partnerstvo sa týka partnerstva medzi šiestimi štátmi Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina a samozrejme aj Európska únia. V júni 2019 bolo 10-ročné e, výročie východného partnerstva a dokázalo, že toto partnerstvo je prospešné pre obe strany. Uzatvárajú sa tu najbližšie e, politické zväzky a vytvára sa tu e, platforma na riešenie spoločných úloh a to aj úloh v oblasti udržateľného rozvoja musíme zvýrazniť e, vzájomnú spoluprácu. Tu zdôrazňujem význam plnej implementácie dohôd a nalíham na vás, aby e, ste sa postarali o to, e, že tieto dohody nebudú proti klimatickým cieľom ani ekologickému dohovoru. Treba takisto podporiť aj digitálnu ekonomiku a konektivitu. Makrofinančná pomoc je veľmi dôležitá pomoc, ktorú dostávajú od EÚ, by mala vždy podporovať demokratizáciu a reformy, e, pričom sa budú držať svojich hodnot. Stále mám problémy s korupciou v týchto krajín a mám problémy s, s vyhýbaním sa daní a s praním e, špinavých peňazí. Treba tieto otázky riešiť. Vyzývam komisiu, aby zabezpečila stabilitu financií a zdôrazňujem, aké je nebezpečné prejsť od podmienok demokratizácie a reforiem Ďakujem veľmi pekne. Môžete predložiť svoje pozmeňujúce návrhy, aby sa zlepšil tento návrh a e, takisto sa teším na spoluprácu e, s tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom za EPP. Je to Sandra Kanete. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som nechcela opakovať, čo pani Gregorová už povedala, pretože stanovisko, ktoré pripravila, je naozaj veľmi komplexné. Je stručné, ale komplexné. Východné partnerstvo, ktoré vzniklo v roku 2009, bolo iniciatívou um, mieru a toto partnerstvo je namierené proti nikomu. Toto by som chcela zdôrazniť. Európska únia uzavrela s Ukrajinou, Gruzinskom a Moldavskom asociačné dohody a potom dohody o posilnenom partnerstvo s Arménskom. Európska únia uzavrela novú dohodu s Azerbajdžanom a dohodu o transparentnejšej spolupráci s Bieloruskom. Naše partnerstvo sa e, rozvíja v zložitých geopolitických podmienkach a má to vplyv na realizáciu a uplatňovanie dohod, ale my tu v INTA sme sa vždy zameriavali na ľudí a na úzkú spoluprácu medzi občanmi a hlasovali sme e, za e, dohody o voľnom obchode. Preto môžeme privítať v tomto rámci, e, ktorý bol stanovený vo východ No. E, na samite o východnom partnerstve v Ríge štyri e, kľúčové prioritné oblasti, e, ktoré sú v stanovisku jasne zdôraznené. Ekonomický rozvoj, posilnenie inštitúcií a dobrá správa veci verejní, konektivita, geoefektívnosť, životné prostredie, klimatické zmeny a mobilita medzi ľuďmi. EPP podporuje stanovisko, tak ako bolo odprezentované spravodajkyňou pani Gregorovou je dôležité posilniť eh, ekonomickú reintegráciu krajín východného partnerstva a zdôrazňujeme význam plnej implementácie dohody o voľnom obchode s krajinami východného partnerstva, pretože to vytvorí viac obchodných príležitostí a väčšiu obchodnú výmenu, ale eh, mali by sme sa zastávať e, krajín východného partnerstva, aby mali viac e, koordinovanú pomoc, ktorú by EÚ poskytla vládam týchto štátov a pomoc, ktorú by EÚ poskytla aj finančnému bankovému sektoru, takisto pomoc pri daňových reformách. My žiadame Európsku komisiu, aby e, poskytla mikrofinančnú pomoc EÚ ako príspevok v rámci nástroja medzinárodnej spolupráce a rozvoja susedstva. E, chceli by sme, aby v júni 2020 na samite tieto krajiny získali novú dynamiku a aby sa načrtla nová budúcnosť pre východné partnerstvo ako dlhodobej politiky EÚ. A na záver by som chcela sa poďakovať spravodajkyni a Európskej komisii, ako aj vonkajšej službe za podporu, ktorú ste prejavili Európskom parlamentu keď pracujeme s našimi východnými partnermi a predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za SAD. Je to Ilma. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Um, náš spravodajca, pán Michal Tudos, tu nemôže byť, takže by som chcela prečítať jeho uh, vystúpenie, ktoré pripravil a zaoberáme sa aspektmi, ktoré e, umožňa východnému partnerstvu e, rozvíjať sa e, ďalej. Žiaľ, geografické problémy mali vážne dôsledky pre spoluprácu. Eh, aby sme zachovali naše prilegované eh, vzťahy, treba eh, pracovať intenzívnejšie v tejto oblasti. Treba mať na pamäti, že reformy, ktoré treba urobiť, by mali byť snahou občanov týchto krajín. Po druhé, e, Európska únia by mala naďalej podporovať e, efektívnosť v týchto krajinách, e, tak aby došlo k matateľným výsledkom, ktoré budú každodenne zlepšovať život občanov. Občania krajín východného partnerstva už ťažili zo série opatrení, ako boli opatrenia v Moldavsku od roku 2014, e, v Gruzínsku, Ukrajine od roku 2017. Európska podpora by mala stimulovať predovšetkým podnikateľské prostredie a rozvoj infraštruktúry. Je tu ešte stále veľa práce, ktorú treba urobiť, aby sa zlepšili životné podmienky občanov v krajinách východného partnerstva a aby sa e, dosiahlo vzájomné prepojenie vývoj e, plynovodu a ropovodu treba e, podporovať. Zároveň by som chcel e, zdôrazniť, že všetky štáty východného partnerstva okrem Bieloruska sú ovplyvnené konfliktmi na svojom území. Vieme, ako tieto e, napätia ovplyvňujú podnikateľského prostredia. E, súhlasím so spravodajkyňou aj v tom, že upozorňuje na korupciu, vplyv oligarchov a kvalitu vlády v krajinách východného partnerstva. Je dôležité bojovať proti korupcii a posilniť demokratické inštitúcie, vrátanie e, tých, ktoré zavádzajú protikorupčné opatrenia navrhujem, aby došlo k rýchlejšiemu otvoreniu e, vnútorného trhu, aby e, sa e, rýchlejšie zlepšovala konektivita a aby sa rýchlejšie zavazali mikrofinančné nástroje a ja sama by som chcela dodať iba dve veci. Chcem zobrať do úvahy v stanovisku to, akú e, dôležitú úlohu zohráva občianská spoločnosť e, pri skrutíniu a budovaní kapacít. E, teda toto by mohla robiť Európska komisia. Európska komisia by tiež mohla poskytnúť technickú podporu pre východné partnerstvo, kde by cieľom malo byť zlepšenie rámca vonkajších investícií, osobitne v, obl- v otázkach predvídateľnosti a bezpečnosti investícií. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz vy, Karin. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť menom pána Urmasa Pajta v tomto prípade tiež. Um, ka- krajiny východného partnerstva sú kľúčovým partnerom pre Európsku úniu a toto sa týka aj obchodu. 6, krajín je desiatým najväčším partnerom eh, pre Európsku úniu, zatiaľ čo Európska únia je veľkým partnerom pre mnoho e, krajín východného partnerstva a navyše sme veľkým donorom a investorom v tejto oblasti a preto dohoda o pričlenení a prehlbovanie e, chceme prispieť k novej a zvýšenej úrovni Eh, týchto vzťahov a úspešná implementácia týchto dohôd je kľúčom k ďalšiemu napredovaniu tohto partnerstva, pričom sa zamerávame na právny štát a boj proti korupcii a eh, chceme zlepšiť eh, podnikateľskú klímu a podnikateľské prostredie v regióne a tiež chcem zdôrazniť, že chceme podporiť demokratický rozvoj a priestor, ktorý má byť venovaný občianskej spoločnosti. Európska únia by naďalej mala ponúkať všetky eh, prostriedky technickej podpory na reformu a implementáciu všetkých dohôd, pričom chcem poďakovať aj spravodajcovi. Ďakujem. Nemáme e, žiadnych ďalších teňových spravodajcov ani žiadosti o slovo, hovorí predseda, takže chcem dať slovo pánovi Valcidisovi, ktorý je vedúcim útvaru za Arménsko, Azerbajdžan a Bielorusko a východné partnerstvo. Pardon, e, e, vonkajšia služba. Chcete začať? Za vás je tu pani Anna Polograut politické oddelenie pre východné partnerstvo. Dobrý deň, ďakujem, že ste nám dali slovo, vážený pán predseda. A tiež chcem poďakovať za túto iniciatívu um, a um, snahu tohto výboru prispieť k naplňaniu odporúčaní výboru A e Naozaj ide o diskusiu, ktorá prichádza v správny čas, ako ste viete, minulý rok. Rada dala SVČ a komisii mandát na vytvorenie dlhodobých politických cieľov po roku 2020 e, a my v súčasnosti finalizujeme dokument, spoločné oznámenie, aby sme takúto e, úlohu, aby sme túto úlohu splnili. Je to vec, ktorá sa bude schváľovať v marci a potom budú vydané vyhlas, závery rady, ako ste správne povedali, rada sa bude konať v júni, konkrétne 18. júna. A my e, zvažujeme tie budúce ciele na báze konzultácií, ktoré boli rozbehnuté minulý rok. E, išlo o veľmi inkluzívne, široké konzultácie, v ktorých sme dostali viac ako 100 príspevkov od aktérov v rôznych členských štátoch a tiež od európskych inštitúcií, medzinárodných finančných inštitúcií, od podnikov, hm, z akademického prostredia a ostatných aktérov, takže nechcem zbytočne o tomto hovoriť príliš dlho, ale v prvom rade hm, nám hm, sa črta ako hlavný cieľ dosiahnuť reálnych výsledkov a to osobitne v oblasti obchodu a rozvíjania ekonomiky. Na toto upozorňovali poslanci. Takisto konektivita a medziludské kontakty a menej zaujímavé alebo medzi, menej kvalitné sú výsledky v oblasti právneho štátu, kde je treba sa snažiť viac. A druhá vec príspevku ktorú sme si vzali ako ponaučenie alebo informáciu, je, že ciele pre rok 2020, respektíve tie piliere, ktoré boli identifikované v Rige, sú stále platné, keďže, a rovnako teda aj architektúra, keďže e, situácia sa veľmi nezmenila, takže spolupráca bilaterálna aj multilaterálna je veľmi dôležitá aj naďalej. Pokiaľ ide o priority, um, to sa zmeniť ani nemôže. Veľká väčšina príspevkov, ktoré sme dostali, hovorí o hospodárstve ako veľké priorite, teda rast hospodárstva, tvorba pracovných miest sú hlavnou prioritou a hlavnou záležitosťou, e, v ktorej tieto krajiny chcú spolupracovať. A ako ste správne povedali, zachovanie právneho štátu a boj proti korupcii ako hlavný cieľ a podmienka akéhokoľvek ďalšieho postupu sú neotrasiteľné. Aby som to uzavrela, chcem potvrdiť, že príspevky a budúca politika budú závisieť od eh, plnej implementácie dohody o pričlenení a ostatných dohôd a toto zostane kľúčovou prioritou aj do budúcnosti. Takže um, zatiaľ všetko z mojej strany a um, teším sa na ďalšie upresnenia pred samitom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. A teraz uh, komisia. Ďakujem pekne, pán predseda. Želám príjemné predpoludne za DG Near. A my momentálne pracujeme s ostatnými útvarmi. A chceme zachovať eh, jednotný postup v tejto veľmi úspešnej oblasti politiky. Toto už bolo preukázané počas e, konferencie, ktorá sa konala pri 10. výročí. My sme tieto štrukturované konzultácie realizovali tak, že sme vlastne akceptovali rámec tých 20 cieľov na základe výstupov, z ktorých by profitovali podniky občania, občianská spoločnosť, ale aj konkrétne oblasti reformy. Toto bolo akceptované a prijaté celkom dobre. A um, bolo potvrdené aj pre budúcnosť. K tej budúcnosti by som chcel ešte povedať, že pri interakcii s podnikmi a občianskou spoločnosťou a v kontexte implementácie asociačných dohod alebo asociačných dohôd, ale aj ostatných dohôd, ktoré máme s krajinami v regióne, Eh, je toto tiež veľmi dôležitá téma a v minulosti sme tiež aj s pomocou tejto snemovny transformovali vzťahy osobitne s občianskou spoločnosťou, ale aj s medzinárodnými finančnými inštitúciami, pretože mnoho z tej našej pomoci ide formou akéhosi zmiešavania, teda poskytujeme zmes rôznych eh, fóriem pomoci s hlavným cieľom teda dosiahnuť reálny dopad v hospodárstve a v tých dohodách o voľnom obchode sme napríklad e, ponúkli, najmä pre tie tri krajiny, ktoré podpísali tieto FTA s nami, e, a teraz sa to ale týka osobitne Arménska, kde rozširujeme túto podporu. Teda ide o podporu pre malé a stredne veľké podniky a rôzne um, formy tejto podpory. A týka sa to teda všetkých týchto krajín, ktoré participujú. A pokiaľ ide o občianskú spoločnosť máme vytvorenú dohodu s veľkými organizáciami občianskej spoločnosti, ale teda osobitne s tými najväčšími, ale pristúpili sme už k, od, od implementácie projektov s rozvíjaním vzťahov s občianskou spoločnosťou, teda priamo v teréne sa snažíme podporovať implementáciu reforiem na to, aby sa zlepšili služby občanom, tak aby občianská spoločnosť bola akceptovaná ako aktér nielen v reformách, ale aj na preklenutie ehm, tej, tej medzery, tej priepasti medzi občanmi a inštitúciami. A ehm, chceme, aby táto spoločná komisia toto rozvíjala a počas štrukturovaných konzultácií, aby na tieto snahy nadviazala. A tiež chceme ehm, navrhnúť ambiciózny rámec, ktorý by mal prispieť ku stabilite, bezpečnosti, prosperite nášho východného susedstva, pretože je potrebné zvyšovať odolnosť. Ste si pamätáte, že tento aspekt odolnosti je súčasťou našej eh, globálnej stratégie. A tu Ide o odolnosť hospodárstiev, e, odolné a inkluzívne spoločnosti, ale aj inštitúcie a právny štát, ale v neposlednom rade aj um, ekologickú odolnosť a odolnosť v, oblasti, v ostatných oblastiach. A je dôležité, aby napríklad v oblasti odolnosti ekologickej. E, tie cieľ boli prispôsobené Green Dealu, ekologickej dohode Európskej komisie. Avšak chceme sa viac sústreďovať na strategickú komunikáciu. My sme združili všetky aktivity pod akosi značkou EU. Máme tak, takú značku EU for Business, teda EU pre biznis, kde zastrešujeme všetky aktivity, ktoré napríklad poskytujú podporu súkromnému sektoru, EU pre energetiku, EU pre Gruzínsko, EU pre Armin, Arménsko. Toto všetko sú značky, ktoré prezentujeme a rozvíjame tú spoluprácu s rôznymi partnermi, no, partnerskými krajinami tak, aby sme občanom, osobitne občanom na miestnej úrovni poskytovali informácie o tom, čo vlastne robíme a akým spôsobom e, môžeme zlepšiť ich život No a potom je tu veľmi dôležitý element inklúzia. A my sa sústredíme na našu revidovanú politiku susedstva a to je téma veľmi dôležitá. Dostali sme počas štrukturovaných konzultácií minulý rok viacero podnetov v tejto oblasti. Hľadáme čoraz lepšiu rovnováhu medzi tou podmienkou inkluzívnosti a ostatnými aspektmi. Tie krajiny sa pochopiteľne líšia, ale dôležité je, aby si vymieniali skúsenosti medzi sebou navzájom a z našej strany zase ich potrebujeme riešiť diferencovane, pretože v každej krajine panuje iný rytmus reforiem a tá diferenciácia tá prebieha na rôznej úrovni a v rámci toho východného partnerstva. To bude súčasť našich návrhov. My chceme, aby naďalej sme sledovali a podporovali pokrok každého partnera osobitňa. Tým sa dostávam k záverečnému bodu. My chceme robiť viac pre krajiny, ktoré vstupujú do hĺbšej angažovanosti s nami a e, podnikajú viac reforiem, čiže chceme dať viac tým, ktorí robia viac. A Tiež eh, chceme rozvíjať eh, činnosť a prácu, ktorá prebehla v minulosti, aby sa eh, aby, ne, aby nezapadli prachom výsledky, ktoré dosiahli ľudia pred nami, ale zároveň máme priority napríklad v rámci, v rámci ekologickej dohody alebo e, prehlbovania angažovanosti mladých, ktoré budú musieť byť premietnuté do našej činnosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, teraz naša spravodajkyňa ja, hovorí spravodajkyňa, nemám žiadne ďalšie pripomienky. Predseda pokračuje, ďakujem. Takže predkladanie pozmeňovacích návrhov do 24. februára 12 hodín. Dobre. A schváľovanie potom bude 16. marca. Takže teraz e, prejdeme na bod 9. Ide o tiež stanovisko výboru AFET. E, Týka sa tentokrát Západného Balkánu. Je to celkom zaujímavý bod Spravodajcom v tejto veci je pán Bütikofer. Reinhard, máte slovo. Ako iste viete veľmi dobre, priestor na stanoviska alebo priestor stanovísk je vždy veľmi obmedzený. Takže ja som e, začal s desiatimi odrážkami a väčšinu z nich e, iste budeme považovať takmer všetci za nekontroverzné záležitosti, ale chcem zdôrazniť tie, ktoré by mohli viesť k nejakým diskusiám. Ide o odrážku 4. Tá e, skúma dohodu o voľnom obchode medzi Euroazijskou obchodnou úniou a Srbskou republikou a vyjadruje obavu z toho, že by sa týmto mohli podkopať ciele e, dohody o stabilizácii a pričlenení a tiež e, žiadosť o prístupenie. Ďalej odrážka číslo 6, tam tá formulácia je veľmi opatrná, ale snažíme sa zdôrazniť potrebu dobrých susedských vzťahov, ako sa tam aj píše, aby sme predišli, teda obmedzili tie konflikty, ktoré tam stále pod pokrievkou bublajú, ako je napríklad Srbsko a Kosovo. Ďalej odrážka číslo 7. Tá sa zameriava na potrebu toho, aspoň ako to ja vidím, prioritizovať v tomto regióne e, stratégiu EU v oblasti prepojenosti. Nemá zmysel e, budovať nejakú prepojenosť Európskej únie, ak to neurobíme vo svojom najbližšom susedstve. A posledné dve odrážky, 9 a 10, zase riešia rozmer energetický s dôrazom potreby toho, aby sme sa pridržiavali projektov, ktoré sú zosúladené s klimatickými cieľmi Európskej únie a ekologickou legislatívou, ako aj ustanoveniami zmluvy o energetickom spoločenstve. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, teraz z teňových spravodajcov pani Dery. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť, hovorí rečnička mojim materinským jazykom maďarčinou. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem poďakovať aj spravodajcovi, pánovi Butikoferovi za odvedenú prácu, ktorá začala troška komplikovane, pretože táto správa už mala 5. februára um, byť k teda, takto mala byť k dispozícii predtým, než komisia 5. februára publikovala svoju stratégiu o rozširovaní, ale snažili sme sa do tohto dokumentu, čo relevantné pre nás výbor, zakomponovať obchodné rozmery. Teda ja som rada, že tu vidím riešenú otázku vzájomnej dôvery. Teda, chcela by som tam vidieť otázku vzájomnej dôvery to je pre mňa asi najdôležitejšia vec. A som rada, že parlament a spravodajca podporujú v princípe rozširovanie. Títo partnery sú totiž veľmi dôležití a no, sú dôležité pre Európsku úniu a väčšina z obchodu teda, tak obchodujú najmä s Európskou úniou 65% dovozu a 80% vývozu, vývozných cieľov um, alebo vývozu ide do Európskej únie a my z tohto profitujeme, pretože ehm, prebytok, obchodný prebytok, ktorý má Európska únia s týmito krajinami, dosahuje 9 miliard eur ročne. Ak sa pozrieme na tento obraz, tak vidíme, že západný Balkán sa nám skutočne prispôsobuje, ale zatiaľ nevieme, kedy sa jeho pristúpenie, a teda rozšírenie Európskej únie, stane realitou. A keď sa pozriem na ten bod 4, ktorý hovorí o tom, že um, so znepokojením konštatujeme, že dohoda o voľnom obchode medzi Eurázijskou hospodárskou úniou a Srbskou republikou nadobudla platnosť. Ja by som nechcela, aby sme poukali aby sa ukazovali prstom na nejakých výnikov, ale chcela by som skôr povedať v tomto bode, že, že apelujeme na kandidátske krajiny, aby v prípade, že e, uzatvárajú obchodné dohody s inými celkami alebo e, krajinami brali do úvahy svoje prípadne budúce členstvo v Európskej únii, aby Eh, ich eh, obchodná politika bola viac zosúladená s obchodnou politikou Európskej únie, ale musíme si uvedomiť, že stále sú to suverénne krajiny a my už teraz eh, im diktujeme mnoho vecí, čiže v priebehu tých predvstupových rokovaní očakávame, že tieto krajiny budú podávať určité výkony a tie naše požiadavky sa možno niekedy ťažko E, e, splňajú z ich pohľadu, takže by sme asi mali byť troška menej prísni. A teraz k malým a stredne veľkým e, firmám. Ja by som ich chcela vidieť v texte spomenuté troška prominentnejšie. A tiež by som chcela spomenúť ďalšiu vec a to fakt, že Európska únia by mala podporiť, podporiť Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a mala by podporovať ich členstvo, alebo teda budúce členstvo vo VTO. Tie ďalšie tri krajiny už sú členmi VTO, takže tieto dve, Srbska, Čierna, pardon, e, Čierna hora by mali byť tiež. Ďakujem veľmi pekne za SAD. Um, ehm, Ima. Ďakujem veľmi pekne, som tu. Ďakujem, pán predseda, za slovo. V tomto prípade musím, alebo teda preho, prehovorím v mene nášho kolegu Mareka Belka a chcela by som prečítať jeho vystúpenie. Rozširovanie Európskej únie smerom na Západný Balkán je vecou strategického významu pre Európsku úniu a to preto, lebo nám umožňuje rozšíriť priestor mieru a prosperity v tomto regióne a uľahčuje e, pre tieto krajiny e, cestu k naplňaniu ašpirácií a takisto e, k posilneniu našich obchodných a investičných prepojení. Parlament by mal odporučiť Rade komisii a ASVČ pred summitom 22. E, e, mája o Západnom Balkáne odporúčenie, by mal odporúčiť pokračovanie a otvorenie rokovaní s, so Srbskom a Černou horou, e, otvoriť predstupové rokovania s Albánskom a ostatnými členmi a venovať sa aj ostatným krajinám. Toto odporúčanie je veľmi dôležité, najmä vo svetle toho, že rada, ostatná rada odložila rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom a naše odporúčanie by malo zohľadniť novú metodiku prístupových rokovaní, ktoré, ktorú uplatňuje komisia a e, kde sa e, musia premietnúť e, jasné hodnoty a uznanie, výstup, a uznanie výsledkov v už, už zavretých kapitolách, respektíve zohľadnenie nedosiahnutých výsledkov. Krajiny by mali do, realizovať reformy ktoré podporia demokratické fungovanie inštitúcií, právny štát a e, ekonomický systém na základe pravidel s rovnakými podmienkami pre všetkých jeho účastníkov a za, za, zavede tiež poistky a e, európske normy pre zamestnaných z hľadiska ich sociálnych práv. Pre SAD je dôležité, aby reformy Západného Balkánu súvisiace s prístupením do Európskej únie E, sa nesústredovala len na obchodné, investičné alebo e, ekonomické otázky a sprehobovanie konkurencieschopnosti, ale mali by sme prihľadať aj na podporu zvyšovania prosperity a zvyšovania životnej, životného štandardu a skvalitňovania sociálneho života ako takého. A tiež chceme prispievať prehlbovaniu regionálnej spolupráce tým, že sa zlepší e, infraštruktúrne prepojenie, obchodné vzťahy v tomto regióne a pristúpenie krajín do príslušných zväzkov. Treba zlepšiť aj finančnú a technickú pomoc krajinám Západného Balkánu vďaka nástroju pre predstupovú pomoc. A chcem tiež zdôrazniť, že spravodajca odviedol vynikajúcu prácu a budeme samozrejme ďalej spolupracovať, aby sme zohľadnili všetky podnety. Ďakujem. Ďakujem. Petra Charanzová za Renew. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za tento prvý návrh. Je to pozitívne ladené. Je dôležité, aby parlament aj po záveroch rady vysielal e, pozitívny odkaz západnému Balkánu. Zdôrazňujú sa rokovania s krajinami, ale aj opakujeme, že EÚ chce ešte prehlbiť e, svoju angažovanosť a teda, že chceme byť dôveryhodný partner. Mali by sme pokračovať v tomto e, prístupovom procese a rozmýšľať, ako konkrétne ešte viac pomôcť týmto krajinám a priblížiť ich k EÚ. Okrem odporúčaní, ktoré už sú, vypracované. Chcem zdôrazniť niekoľko iných oblastí pre mňa dôležitých, napríklad ďalej financovať projekty z Fondu pre západný Balkán okrem iného a zvýšiť nástroj predstupovej e, pomoci v dôležitých oblastiach, e, hlavne pre v oblasti dopravy, infraštruktúry, to je dôležité pre náš vzájomný obchod, uľahčiť vývoz, dovoz e, s Západným Balkánom, ale aj súdna spolupráca, zaistiť, zaistiť stabilné podnikateľské prostredie. Taktiež treba propagovať e, šengenskú e, dohodu a treba, aby sa otvorili ekonomiky aj hranice a to bude predpoklad pre úspešnú integráciu týchto krajín. A v stanovisku by sme mali zdôrazniť niečo, čo už tu odznelo s e, radou EPP, teda že EÚ má ďalej aktívne podporovať e, rozhovory e, v kontexte VTO s Bosnou a Srbskom. Bosnou, Hercegovinou a Srbskom. To by som tam chcela doplniť. Ďakujem. Pán Zahradil za EKR. Ďakujem, pán predseda. Ako viete, ja som z krajiny, ktorá tradične podporuje akékoľvek rozširovania, preto si myslím, že v EÚ by sme mali vysielať jasné signály o výhľadoch na členstvo pre krajiny Západného Balkánu. Musím povedať, že rozumieme aj tým členským krajinám, ktoré mm, sú trošku unavené, tak povediac, z rozširovania. Ja môžem rozumieť tomuto fenoménu, takže treba naozaj e, zdôrazňovať e, tie záväzky, ktoré treba splniť pred eventuálnym pristúpením nejakého nového člena k EÚ. E, návrh stanoviska mm, vítam. Páčia sa nám hlavné politické posolstva. Možno dve pripomienky. Poprvé, mali by sme zdôrazniť výraznejšie potrebu boja proti korupcii a dobrej správe vecí verejných. V tých krajinách naozaj sú nemalé problémy práve v týchto dvoch oblastiach. Takže naozaj musíme mať tú odvahu to jasne aj povedať. Teda naznačiť, že čakáme zlepšenie e, v dohľadnej dobe. Potom v oblasti energetiky. Myslím, že treba zohľadniť niečo veľmi dôležité a síce je tu nedostatok dodávok energie <clears throat> na západnom Balkáne. A to najdôležitejšie by asi bolo ehm, úspešne bojovať proti energetickej chudobe. Podľa mňa je veľmi veľký potenciál pre energetický sektor. Mohol by to byť aj ťahuň rastu eh, vďaka rôznym projektom Južný plynový koridor alebo aj pri obnoviteľných zdrojoch energie Takže to treba ešte nejak vypichnúť v tom stanovisku podľa mňa. Inak je v poriadku a dúfam, že to bude mať e, pozitívny výsledok. Ďakujem. Už sa nik nehlásil o slovo a preto pán Kubacký za komisiu. Ale nie, nie, predsa len ešte niekto s radou poslancov. pán Morel. Eh, je to eh, stanovisko, kde je trošku viac nuansy ako v stanovisku výboru AFED. Tam je to miestami až provokatívne, pretože sa navrhuje eh, použiť kvalifikovanú väčšinu pri rozhodovaní o rozšírení, čo by bolo problematické pre niektoré krajiny. Takže znenie je v poriadku, ale predsa len by sme v istej chvíli mali hovoriť o rozširovaní ako takom. Pretože ak jediným projektom pre EÚ je teraz neustále rozširovanie bez toho, aby sme si kládli otázky, ehm, no pre, Francúzsko, pre Francúzsko by to nebolo ľahké, potom by sa nám asi ťažko komunikovalo navzájom. Ak je EÚ iba veľkým trhom, tak potom jasné, rozširujme, rozširujme, rozširujme. rozširujme ale ak to je aj politický projekt EÚ, tak potom sa treba trošku nad tým zamyslieť, pretože v mnohých krajinách, e, hlavne tých e, šiestich zakladateľských krajinách, tam tú situáciu poznám najlepšie, naozaj s tým rozširovaním sa spájajú aj obavia. Tie treba brať vážne, pretože inak e, sa môže potopiť celý európsky projekt. To som chcel zdôrazniť. Nám samozrejme záleží na eh, krajinách Západného Balkánu, na celom Balkáne. Aj obchod s nimi je dôležitý. Eh, či treba zrýchliť eh, tempo rozširovania, mm, o tom mám pochybnosti. Ďakujem. Teraz komisia, pán Kubacky. Ďakujem. Dobrý deň. Niečo k prístupu komisie k práci komisie v tomto regióne v prvom pol roku tohto roka. To vlastne nadvezuje na dlhoročnú predchádzajúcu prácu, takže my sa zameriavame hlavne na tri oblasti. Už ste hovorili o komunikácii ohľadne novej metodiky e, rozširovania a teší nás pokrok v rokovaniach so Severným Macedónskom a Albánskom. Je tu aj oznámenie komisie o výraznom investičnom pláne pre celý región Západného Balkánu. Dúfame, že te, to budeme môcť odprezentovať v maji na e, samite v Zagrebe. E, plán ekonomických investícií bude klásť veľký dôraz nielen na hospodárske investície a pomoc eh, hospodárskym subjektom, ale e, taktiež sa zdôrazní význam právneho štátu a ekologický rozmer. Ekologická agenda. Je to tam výslovne spomenuté v oznámení EÚ o ekologickom dohovore. Regionálna spolupráca tu naozaj Vítame znenie v vašom návrhu stanoviska. To je e, absolútny predpoklad úspechu. Možno ste to už niekde čítali. Máme štúdiu Svetovej banky, kde sa hovorí o prehlbenej integrácii trhového hospodárstva to by mohlo zvýšiť o 6,7 percentuálneho bodu HDP v danom regióne, čo je významný nárast. E, takže ďalej spolupracujeme s týmto regiónom aj e, vďaka štyrom pilierom obchod, investície, mobilita, digitálna agenda. Je to, viacročný, je to súčasť viacročného plánu E, ktorý bol schválený na samite v Terste v roku 2017. Potom je tu ako základ aj e, CEFTA. Mm, nedávno bol dosiahnutý pokrok. E, konečne boli uzavreté niektoré dohody. Viacročný plán pre túto oblasť sa tiež zaujíma o investície, čiže mať tu e, spoločné normy pre investície, tak aby partnery na Západnom Balkáne to mohli využívať pri e, rokovaniach o bilaterálnych investičných dohodách, e, teda aby to zodpovedalo aj osvedčeným postupom EÚ v tejto oblasti. Aj teda tu bol dosiahnutý pokrok. A my naďalej podporujeme súkromný sektor na Západnom Balkáne v uplynulých desiatich rokoch. 320 miliónov eur e, investícií, čo umožnilo pakový efekt súkromných e, prostriedkov e, vo výške viac ako 3,5 milióna. A potom aj zábezpeky pre investície. A tu očakávame 10-násobný pákový efekt v porovnaní s počiatočnou hodnotou a v nových finančných výhľadoch Chceme rozšíriť Európsky fond pre udržateľný rozvoj opäť s cieľom podporiť investície na Západnom Balkáne. Takže bude e, sa zvyšovať aj prepojenosť. E, opäť e, dúfam, že prídeme so znamením v Zágrabe. Je tu rámec pre investície na rok 2020 a už sme mohli pomôcť projektom vo výške 880 miliónov a 3 a 3,2 miliard e, eur sa podarilo e, získať prostredníctvom pákového efektu napríklad v oblasti ciest a energetických e, infraštruktúr. Aj to bude v novom oznámení komisie. A ešte ekologická agenda. Tu sa chceme zamerať čo najviac na e, e, Európsky ekologický dohovor, aby sa to e, aj dokázalo prispôsobiť realite v teréne. Ďakujem. Áno, ekologický dohovor to sa častokrát spomína, ale ešte nevždy je to konkrétne. Samozrejme, treba ekologizovať dohovory. Za EHSV pán uh, Rombold. Dobrý deň. Komisia už spomenula niekoľko bodov, nebudem ich opakovať, ale predsa len niekoľko prvkov k podnetom. tohto výboru, čo by sa tam ešte mohlo zapracovať do návrhu uznesenia. Chcem predsa len povedať e, niečo k tomu, čo povedala komisia. E, z hľadiska EHSV my sme e, za pokračujúce rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom. Je jasné, že spravili, čo sa od nich očakávalo. Dúfam, že teda bude možný konsenzus. A komisia tiež zdôraznila prepracovanú metodiku, ktorá zohľadňuje rôzne stanoviska rady a snaží sa o vyváženosť a modernizácia rozširovacieho procesu a začatie rozširovacích rozhovorov. To by malo ísť ruka v ruke. Chcem nadviazať na bod 4 odporúčaní alebo návrhov podpis eh, dohody o voľnom obchode eh, s Srbskom. Je jasné, že sa snažia na Západnom Balkáne mať aj vplyv tretie krajiny. Je mm, možné teda rokovať aj s inými partnermi ako EÚ, ale predsa len sú tu e, povinnosti, ktoré vyplývajú z stabilizačnej a asociačnej dohody e, medzi Srbskom a EÚ. A Srbsko sa zaviazalo, že sa zriek nejakýchkoľvek bilaterálnych rokovaní, e, čiže dňom, kedy pristúpi. Je to všeobecné pravidlo, ktoré sa vzťahuje na všetky kandidátske krajiny ktoré sa snažia o členstvo v EÚ. Takže možno, že by stálo za to povedať, že e, hospodársky dopad tej spomínanej bilaterálnej dohody je naozaj veľmi obmedzený. Je dôležité, aby sme chápali, aký objem obchodu je medzi EÚ a Srbskom 63% to predstavuje pre Srbsko a s Ruskom ten objem nedosahuje ani 10 Investície EÚ e do Srbska 10-násobne prevyšujú tie ruské investície, takže ja som to chcel možno trošku upresniť v tomto kontexte. A potom sa detailne hovorilo o význame regionálnej spolupráce a prepojenosti to je bod 7. Ja z hľadiska EHSV chcem zdôrazniť význam týchto dvoch oblastí. Pre regionálnu stabilitu je to významný faktor na vyriešenie bilaterálnych e, problémov na Západnom Balkáne a taktiež to celkovo prispeje k dobrej vzájomnej spolupráci. Bod 10. Navrhované nové znenie energetická komunita, tam by sa mali úst, všetky ustanovenia uplatňovať na Západnom Balkáne. Je to dôležité a ako viete, ide o to, aby Srbsko e, umožnilo konkurenciu na trhu so zemným plynom. Potom zaručiť aj um, prístup tretich strán k novým kapacitám. Je to aj v záveroch rady z júna 2019. Srbsko sa musí zosúľadiť e, tuto s európskym AKI, teda hlavne čo sa týka e, projektu Gas Trans. Ďakujem za pozornosť. Thanks a lot. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Butikofer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich e, cenné príspevky. Teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy. A takisto sám chcem ponúknuť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú samotného kontextu a dodatočných nápadov, ktoré nenašli priestor v návrhu Myslím si, že viac menej sa nachádzame na tej istej voľnovej dĺžke. A jedna vec sa tu objavila, pokiaľ ide o bod číslo 4, ako riešiť túto srbskú otázku. A myslím si, že budeme musieť viesť intenzívnu diskusiu, e, pokiaľ ide o to, ako otvorene sa to musíme venovať. Ďakujem veľmi pekne aj e, komisia a EEAS. Ďakujem veľmi pekne. Posmejúce návrhy môžete podávať do 24. februára do 12. Dobre. A hlasovanie eh, prebehne na plenárnom zasadnutí marci. Dobre, a teraz prechádzame na bod 10. Je to správa GSP. A myslím si, že aj to je dôležitý bod našho dnešného programu. 71 krajín ťaží z GSP, z nariadenia GSP. A mnohé z nich sú v rozvojovom štádiu a potrebujú podporu pre túto stratégiu. Samozrejme, máme aj krajiny, kde by sme chceli mať hlbšie hodnotenie ich e, záväzku ku GSP+. A máme tu aj niekoľko pracovných dokumentov, hlavne pokiaľ ide o Bangladeš, Kambodžu a Mianmarsko. Bude to naozaj veľmi e, dôležitý bod, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, ale aj vzhľadom na uh, nadchádzajúcu reformu schémy GSP. Myslím si, že môžeme očakávať návrh zo strany komisie v roku 2021, pretože súčasné nariadenie uplynie v roku 2023, takže toto je tiež jeden z prvkov diskusie o nariadení GSP. Máme tu zástupcu komisie a EAS a obom dám 15 minút. Môžu si rozdieť čas ako chcú. Najprv je to zástupca riaditeľa Alina Bojčuk, riaditeľ, zásuvky riaditeľa pre uh, rozvoj. Dobré ráno. Naozaj nám poteším, že sme tu dnes a že si môžeme s vami vymeniť názory o správe o zo všeobecnej schéme preferencií. Toto už je tretie vydanie, toto už je tretí raz, čo sme prišli s takouto správou podľa súčasného nariadenia. E, bolo to uverejnené a zaslané súčasne Rade aj parlamentu 10. februára. Správa e, sa venuje e, vývoju v 71 krajinách, pričom je tu veľký dôraz na 9 e, krajín GSP plus a e, na 3 krajiny, kde sa venuje e, všetkým okrem zbraní. Chcela by som zdôrazniť hlavné posolstvo tejto správy. Najprv budem hovoriť o ekonomike. Schéma GSP by mala podporiť tieto krajiny a ich integráciu do medzinárodného obchodu a mala by podporiť mm, ich ekonomický rozvoj. Ekonomické údaje sú veľmi úspešné, ukazujú, že v roku 2017 a 2018 e, vývoz e, týchto EÚ z týchto 71 prijímajúcich krajín sa e, zvýšil na takmer 174 miliard a z tohto objemu 70 miliard bolo registrovaných pod e, schémou GSP plus ako úplne najvyššie číslo. V zvyšila sa hodnota vývozov v mnohých krajinách. To znamená, že e, tieto krajiny využívajú e, výhody a viac vyvážajú do EÚ. Ekonomické údaje e, sú relevantné hlavne pre tie najmenej rozvinuté krajiny, čo nám ukazujú štatistické údaje. Ukazujú, že EÚ dováža dvakrát E, vyváža do týchto krajín dvakrát viac, než tieto najmenej rozvinuté krajiny vyvážajú do sveta. E, ďalším prvkom, e, ktorý som chcela spomenúť, je, že niektoré krajiny sa stali pomerne bohatými a opustili túto schému za tieto tri roky. 11 krajín opustilo túto schému a odhadujeme, že počet príjemcov sa bude každým rokom znižovať a myslíme si, že je to tiež prvok úspechu. V podstate to ukazuje, aké úspešné je podporovať ekonomickú integráciu. Tieto e, krajiny sa dostali nad prach, e, ktorý Svetová banka identifikuje ako e, stredný prach. Vtedy a sú automaticky vyradené zo schémy. Ďalší prvok, ktorý sa objavuje v našej správe, je e, príspevok GSP k trvalo udržiteľnému rozvoju. Ako iste viete, hlavne GSP Plus prichádza e, s povinnosťou e, implementovať 27 dohovorov, ktoré sa týkajú ľudských práv, pracovných práv, dobrej správy, vecí verejných a tak ďalej. Videli sme, že priame monitorovanie, naše dialógy, naše dotazníky, ktoré posielame pravidelne týmto krajinám, e, priniesli výsledky. A môžem vám uviezť niekoľko príkladov. Napríklad, pokiaľ ide o detskú prácu, všimli sme si, že Sri Lanka e, zaviedla zónu bez detskej práce a bola schopná znížiť množstvo detskej práce v krajine na 1% zo 16%. A takisto sa zaviazala, že do roku 2022 nebude mať už vôbec žiadnu detskú prácu. Mala by sa spomenúť aj Bolíviu, ktorá vďaka nátlaku zo strany EÚ, ale aj zo strany medzinárodnej komunity sa pozrela na svoje zákony o detskej práci a prijal e, medzinárodné normy a stanovil e, vek e, detí práce, vek detí, keď možno spieť do práce ako 14 rokov. Mala by som spomenúť aj základné práva. Napríklad Kyrgyzsko, ktoré je poslednou krajinou v schéme GSP+, urobilo pokrok, pokiaľ ide o ľudské práva a takisto aktualizovalo e, zoznam e, nebezpečných povolaní. E, to sa tiež týka detskej práce. Pakistan prijal zákony na ochranu práv detí a žien, aby sa znišil počet zabití z octi a, aby sa chránili osoby ktoré sú týmto postihnuté. Keď sa investuje do týchto krajín, tak eh, tie krajiny, ktoré do nich investujú, prinášajú aj medzinárodné normy, eh, ktoré um, musia tieto krajiny uh, plniť. skoro začne nový monitorovací cyklus teraz v roku 2020 a v tomto novom monitorovacom cykle sa sústredíme predovšetkým na oblasti, ktoré nám spôsobujú obavy. Napríklad všimli sme si, že dochádza v Pakistane a na Filipínach obmedzeniu mediálnej slobody. Takisto sme si všimli, že zákony o treste smrti sa znova objavuje. Objavuje sa diskusia o, o znova zavedení trestu smrti napríklad na Sri Lanke, v Mongolsku a na Filipinách. A čoraz viac príjemcov e, čelí problém, pokiaľ ide o slobodu e, združovania sa e, preto e, úlohy, ktoré nás e, čakajú, sú dosť dôležité. Ako budeme pracovať na týchto úlohách? My sme identifikovali prioritné otázky a e, budeme sa podľa jednotlivých krajín zamerať na tieto prioritné otázky. A budú podrobne uvedené v našej správe krajinu po krajine. Máme monitorovacie misie, vedieme politické dialógy a každý rok posielame dotazníky. Zároveň e, začíname pracovať na budúcom nariadení o GSP a čokoľvek e, sme získali z tohto súčasného nariadenia, e, určite využijem aj v novom nariadení. A posledné slovo skôr, než, podám, než odovzdám slovo IAS, máme tu poprvý raz hodnotenie Bangladešu, Kambodže a Miamarska, pokiaľ ide o Bangladeš. E, popoludne budeme mať e, konkrétnu diskusiu a budeme sa podrobnejšie venovať našim výsledkom teda výsledkom vyšetrovania, ktoré e, skončilo, práve skončilo, ale chcela by som povedať, že komisia je čoraz ochotnejšia používať schému GSP nie len na to, aby poskytla stimuly krajinám, aby aktualizovali svoje štandardy, ale aj na Eh, potenciálne eh, stiahnutie preferencií tam, kde podľa nás eh, dlhodobo už dochádza k zlej situácii. Ďakujeme parlamentu. Váš účinok počas náštev je naozaj veľmi dôležitý a Získali sme od vás eh, tie isté výsledky, eh, ktoré vyplývajú z nášho monitorovania a tešíme sa na spoluprácu eh, v týchto otázkach. Ďakujem veľmi pekne. A za yes je tu pán Gus Utin. Ďakujem, ďakujem pán predseda a ďakujem veľmi pekne za to, že tu dnes vedete túto diskusiu spoločná správa z roku 2020 eh, komisie a vysokého predstaviteľa je podľa mňa svedectvom vynikajúcej spolupráce medzi DG obchod a DG zamestnanosť. Vieme, že eh, pracovné práva sú ľudské práva a medzi EEAS vieme, že eh, táto spolupráca je veľmi dôležitá. Vysoký predstaviteľ 10. februára povedal, že obchod je jedným z kritických nástrojov, ktoré má Európska únia v rukách na podporu ľudských práv, pracovných práv a dobrej správy vecí verejných, ktoré tvoria piliere ľudskej spoločnosti na celom svete. Chcel by som povedať, že za posledných 6 rokov sa GSP stal eh, významným nástrojom v našom e, súbore nástrojov. Možno je to aj e, najefektívnejší nástroj v oblasti e, zahraničnej politiky, pokiaľ ide o ľudské práva a prasové právo. GSP plus a takisto všetko okrem zbraní. Toto boli programy, ktoré boli mimoriadne dôležité pre naše dialógy politické a dialógy o ľudských právach a boli dôležité pre všetkých aktérov v teréne, ktorí uh, bojujú za ľudské, environmentálne pracovné práva. Je dobré e, pripomenúť si, čo sme povedali tomuto výboru, keď sme predstavili správu v roku 2018. Myslím si, že tu bol predstaviteľ DG zamestnanosť a hovoril o tom, že prístup, ktorý prichádza so zodpovednosťou, e, treba e, uplatňovať základné normy v oblasti ľudských a pracovných práv a to je predpokladom pre zotrvanie v tejto schéme. Je to pravda. A v roku 2018 tiež bolo povedané, že keď e, niekto podpíše zmluvu, neznamená, že ju bude aj uplatňovať. Viete to veľmi dobre, to ukázali aj misie v dotknutých krajinách. Okrem toho pokrok v podstate všetky krajiny GSP plus vedia, že e, pokrok je e, postupný proces, teda pos, pomaličky idú e, hore kopcom GSP a GSP+, plus a takisto aj program Všetko okrem zbraní. Toto všetko sú programy, sú programy dlhodobej podpory pre tých, ktorí chcú dosiahnuť pokrok. Naša správa a aj pracovný dokument sa týka 12 krajín, 12 krajín GSP plus a krajín programu Všetko okrem zbraní. A tá správa je priamočiara a niekedy nádejná a inokedy zas dosť konfrontačná. Týka sa to aj nás, aj krajín, ktoré sú súčasťou týchto programov. Viem, že mnohé z tých 71 krajín, ktoré sú tam, pokiaľ ide o trest smrti, práva menšín, prísluh spravodlivosti a viaceré ďalšie oblasti dosahujú nedostatočný e, pokrok. A viedlo to k zvýšenému monitorovaniu a zintenzívneniu našej zaangažovanosti, hlavne pokiaľ ide o ľudské práva a pracovné práva. Ako komisia povedala, správa po prvý raz má samostatný dokument, e, ktorý sa týka Bangladešu, Kambodže a Miamarska. Určite viete, prečo sme zintenzívnili zaangažovanosť e, s týmito krajinami. Ide tu o sériu o porušení dohovorov e, Medzinárodnej organizácie práce a OSN a tieto porušenia spôsobujú vážne obavy zo strany Medzinárodnej organizácie práce OSN, Medzinárodnej komunity, obhajcov ľudských práv a odborov. Ak rýchlo zhrnieme správu z roku 2020, môžem povedať, že bez výnimky vlády prejavili vážny záujem naplňať naše normy, a to aj počas misií. Istý pokrok sa dosiahol väčšinou pomalý pokrok a väčšinou postupný pokrok, ale vidíme hmatateľné výsledky a DG obchod hovorí napríklad aj o úspechoch, ktoré sa dosiahli v oblasti detskej práce, ale, a je vždy je tu nejaké ale, ale sú tu aj mnohé problémy, eh, keď ide o, o presadzovanie e, základných dohovorov. V správe z roku 2020 komisia a EEAS uvádzajú problémy a dôvody na obavy. A tieto problémy a dôvody na obavy sme ešte viac zvýraznili v tejto správe aby bolo jasné, že treba stanoviť priority pri politikách a aktivitách krajín. V podstate je to vyhlásenie, je to verejné vyhlásenie toho, čo my očakávame od krajín a že urobia, aby získali naše obchodné preferencie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz tu máme členov výboru, e, máme tu spravodajcu schémy GSP+, ale ten odišiel, e, pretože e, po Brexite odišiel. Takže máme tu ešte aspoň tieňových spravodajcov a pán Kelly z EPP je prvý. Uh, thank you very much, Mr. Chair, and thanks to the Commission. It's hard to disagree with anything. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že táto diskusia je podľa mňa veľmi dôležitá, rovnako ako činnosti, ktoré odvádzame na európskej úrovni v oblasti udržateľného rozvoja prostredníctvom obchodu. A tu využitie globálneho rozvoja prostredníctvom regionálneho rozvoja a vytváranie príležitostí na investície neoddeliteľnou súčasťou obchodnej politiky a súčasťou snah na zmiernenie globálnej chudoby a je potrebné e, túto tému zdôrazňovať a takisto zdôrazňovať náš príspevok, tá príspevok Európskej únie k riešeniu týchto problémov. Osobitne v kontexte Brexitu treba položiť otázku, či keby neexistovala Európska únia, by sa tieto veci diali. Tie jednotlivé e, štáty by dokázali odvádzať tú prácu, čo robí Európska únia? A odpovede asi nie. Takže toto je vec, e, ktorou sa Európska únia môže pochváliť a prezentovať sa pred občanmi. Takže GSP a GSP+, plus, e, toto sú systémy, ktoré podporujú ekonomický rast prostredníctvom obchodu a majú podporu mojej skupiny aj mňa osobne a určite prispevajú k riešeniu globálnych víziev. Vidíme to v tom, že príjemcovia GSP um, ehm, z toho čerpajú reálne, reálny prínos. Toto mm, zdôraznila aj komisia a Export z krajín GSP sa zvýšil masívnych 16,2% od roku 2000, medzi rokmi 2016 a 2018 a my, keď sa pozrieme na najmenej rozvinuté a najchudobnejšie krajiny, tak e, export z najmenej rozvinutých krajín sa takmer zdvonásobil a e, to možno pripočítať práve systému GSP. E, príjemcovské krajiny takisto majú výhody a napriek nevýhodám alebo tým negatívam pozitíva prevažujú. Je, je potrebné dosiahnuť však potrok v oblasti ako detská práca, minimálna, minimálny vek, zrušenie trestu smrti a zapojenie osôb s postihnutím, ale nemôžeme ignorovať ani e, veci ako napríklad dočasné stiahnutie preferencií v prípade Kambodže. Nie všetko sa darí totiž to dobre, takže vítame podporu komisie pre takéto kroky a e, dávame tým najavo, že ešte sú problémy napríklad so, so slobodou združovania a inými e, aspektmi, ktoré sú pre nás dôležité. Každopádne GSP funguje, všeobecný systém preferencií funguje dobre. Cieľom je Ehm, integrácia globálnych reťazcov, podpora prosperity v tých oblastiach, ktoré by ju možno nezažili. Ja chcem apelovať na komisiu, aby pri monetárnej regresii zostala e, bedlivá, osobitne sa to týka Kambodže, aby sme zabezpečili, že tá možnosť, e, posledná možnosť, ktorú máme, teda stiahnuť preferencii, bola realitou pre tých, ktorí nesplňajú podmienky dohody. Záverom by som chcel povedať, že musíme neustále pamätať na to, že GSP je o tom, aby sme tieto krajiny, ktoré sú najzraniteľnejšie, primeli k tomu, aby sa e, snažili odvádzať lepšiu prácu v oblasti legislatívy, dodržiavania ľudských práv, dodržiavania medzinárodných dohovorov. Toto je v prvom rade o dohode a my môžeme samozrejme urobiť vždy viac, ale nemôžeme očakávať dokonalosť a musíme prihľadať na mierny pokrok e, alebo na to, že je potrebné ísť e, konzistentne a stále vpred a hlavne chceme občanom dať najavo, že toto môže fungovať, že chceme vytvárať pracovné miesta a môžeme to robiť a takisto v tých najchudobnejších krajinách môžeme zlepšovať situáciu v oblasti ľudských práv. Tým, že budeme vyvíjať tlak na vlády, ktoré chcú byť súčasťou tohto systému, e, všeobecného systému preferencií GSP a záverom ich takýmto spôsobom môžeme príjmať k tomu, aby sa pridali k Parížskej dohode. No a toto je vec, ktorú by sme naozaj mohli pred občanmi propagovať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Tieňový spravodajca za SAD tu nie je, takže Katy van Bremt. Áno, aj my sme v našej skupine museli kvôli Brexitu popresúvať e, stoličky. <laughs> E, Luxman je našim novým členom a ale nemohol sem dnes prísť, takže túto úlohu e, tieňovej spravodajkyne budem plniť ja. Ja by som chcela povedať, že zo socioekonomickej perspektívy tento systém má pozitíva, obchod s rozvíjajúcimi sa krajinami sa zvyšuje a tiež sa darí vytvárať pracovné miesta, avšak nie vždy to tak je, keď sa pozrieme do Afriky, kde krajiny jednoducho zaostávajú. A v tomto zmysle je dôležité aby e, sme si stanovili ambiciozne ciele stratégie Afriky aj s obchodnými partnermi na tomto kontinente. A to je oblasť, ktorej by sme mali venovať pozornosť. Potom je tu ešte otázka udržateľnosti a správa hovorí o tom, že transformatívny účinok e, dovozcov z, Európskeho, z Európskej únie prispieva k e, budovaniu obchodných a výrobných reťazcov, ktoré sú zodpovedné voči občanom a životnom prostrediu. Ale ako bolo spomenuté pánom Kelim a predstaviteľmi komisie, pred ním je pred nami ešte stále toľko víziev, osobitne v oblasti ľudskej, ľudských práv. Hoci komisia vykonala dôležitý krok minulý týždeň, kedy zbavila Kambodžu určitých preferencií, tak e, napriek tomu veľmi dôležitý, je to teda veľmi dôležitý signál, ale nestačí to. A my by sme radi vedeli, či je komisia ochotná ísť ešte ďalej. A tu by som chcela približiť dva konkrétne prípady. Filipíny, ktorá, krajina, ktorá, a teraz citujem, vykazuje niekoľko e, obav, e, boj proti drogám, zužujúci sa občanský priestor a boj proti obhajcom ľudských práv. A um, OSN napríklad konštatuje, že dochádza na Filipínach k hrubému porušovaniu ľudských práv a vláda nevykazuje žiadne uh, náznaky e, splňania svojich povinností, teda napríklad dôkladného vyšetrenia týchto prípadov a Ostatná monitorovacia misia GSP Plus sa konala v roku 2018, koncom roku 2018. Ja sa chcem spýtať, čo komisia plánuje v oblasti, teda v prípade Filipín v oblasti porušovania ľudských práv robiť. A potom je tu Mianmarsko, čo je situácia veľmi komplikovaná. Ja nechápem, ako môžeme takejto krajine udelovať jednostranné obchodné preferencie. Pritom sa tam deje priama genocída, takže otázka ľudských práv je veľmi dôležitá a tu sa tie práva porušujú hromadne. Takže ja sa pýtam, aké opatrenia 3,5 roka po začiatku e, krízy, v ktorej sa ocitli Rohingovia v tejto krajine, plánuje komisia určité krajine. Ďalej Sri Lanka, to je podobný prípad a chcem sa spýtať komisie na jej názor k dvom veľmi dôležitým veciam. V prvom rade, ako využiť ten systém scoreboard z hodnotiacich tabulík a po druhé, ako e, využiť tie naše partnerstvá s krajinami GSP na to, aby sme ich primeli k tomu, aby dodržiavali medzinárodné dohovory a tiež, aby sa vytvorilo akési rovné hracie pole medzi malými a stredne veľkými firmami z Európskej únie a našimi obchodnými partnermi v zahraničí, pričom samozrejme už teraz hľadíme smerom k budúcemu nariadeniu o GSP a jeho prípadnému prepracovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Pani... Ďakujem. Ďakujem zástupcom komisia a EHSV. Systém preferencií e, propaguje a obhajuje naše hodnoty a zasadzuje sa rast. Vaša naša správa Eh, opisuje eh, súčasný stav. Eh, je to aj pozitívne a niekedy trošku háklivejšie. Myslím, že o tom budeme hovoriť ešte dnes po obede. Ide konkrétne o jednu krajinu. Takže je dôležité monitorovať naše vzťahy. Ja sa pýtam, akú úlohu má zohrávať Európsky parlament. Významnejšiu úlohu podľa mňa aj tu by som chcela vedieť, ako to vidíte, e, viac zapojiť našu inštitúciu, o to viac, že vaša správa e, hovorí o dvoch rokoch. Ja som novou poslankyňou, e, pýtam sa, či je to možné vôbec mať takúto správu za dva roky. Väčšinou sú to výročné správy a ešte všeobecnejšie k revízii VSP delegácie EÚ v partnerských krajinách, ako ich viac využívať, pretože môžu šíriť naše ambície. A ešte ku klimatickým zmenám a environmentálnym otázkam, aké máte tu ambície, aby e, sme sa posunuli ďalej, pretože je to zásadná otázka. Ďakujem. Za zelených ďalší rečník. Hmm pána Kavacíny. Ďakujem. Ja som si prečítala, hovorí pani Kavacíny, tú správu veľmi dôkladne a myslím si, že systém GSP je ako taký úspechom, pretože odráža e, tú, ten princíp obchodu na základe hodnôt, ktorý presadzuje Európska únia a samozrejme cieľom je zlepšovať situáciu a nadchádzajúca revízia legislatívy v tejto oblasti je veľmi dobrou príležitosťou na takéto zlepšovanie. A ja mám k tomuto dve či tri otázky, ktoré by som chcela položiť. Jedna sa týka toho, či existujú nejaké štatistiky o percente dovozov z krajín, ktoré benefitujú z GSP E, ktoré pochádzajú z e, tzv. exportných spracovateľských zón. Teda my vieme, že GSP zahrňa aj štandardy práce a zamestnávania, ale e, často alebo môže sa stať, že dochádza až k dumpingu, teda cez takéto GSP zóny sa vlastne trasuje tovar od inakiaľ bez nejakého veľkého prepracovania. A chcem sa spýtať, či s tým plánujete nejakým spôsobom nakladať v budúcnosti, že budú takéto produkty označované nejako osobitne alebo čo, s tým plánujete robiť. A poďalšie v tej správe hovoríte e, priamo, že diversifikácia je problém. Teda hlavné sektory, ktoré e, profitujú z tohoto, je sektor oblečenia a textíly, takže sa chcem spýtať, akým spôsobom by sme mali reformovať ten súčasný systém, aby sme mohli podporiť ekonomickú diverzifikáciu. A kolega to už spomenul, máme tak, taký ten staronový e, jav okliešťovania občianskej spoločnosti aj životného priestoru a toto je naozaj znepokojujúca záležitosť, takže by som chcela, aby ste sa vyjadrili, ako využívate existujúce nástroje na to, aby sa toto nedialo, aby ste e, riešili tento problém. A chcem len pripomenúť uznesenie predchádzajúceho volebného obdobia parlamentu, kde sa už naznačovalo, čo bude treba vykonať v rámci reformy e, legislatívy o GSP a e, Upozornil sa napríklad na to, že je potrebné prihliadať na zlepšovanie štandardov ekologických, a teda osobitne takých, ktoré sú zamerané na klímu. Ďakujem vám, hovorí predseda. Teraz Ima je Spiňo, ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne, Rodríguez Spinero. Ja musím povedať, že e, systém jednostranných obchodných preferencií Európskej únie E, možno hodnotiť pozitívne. Tá správa je naozaj vyčerpávajúca. Prílohy sa venujú jednotlivým, jednotlivým krajinám, avšak napriek tomu mám niekoľko otázok k tejto správe, ktorú ste nám predložili a tiež e, ohľadom zlepšovania, ktoré bude nevyhnutné e, vzhľadom k tomu, že tu prebiehajú reformy systémov. A takže 37,7 dovozov sa realizuje v systémoch a v systéme GSP, teda buď GSP alebo GSP+. A mne sa zdá, že toto percento je relatívne nízke. Um, tie, ten, tie dovozy zaznamenali istý nárast, ale ak, ak to porovnáme, to percento porovnáme s tým, čo predstavuje dovoz krajín uh, eh, GSP+, tak uh, je to množstvo, alebo teda ten objem je pomerne je, je, je nižší, tých 37,7%, to sa mi javí relatívne málo. A Tiež e, zdôrazňujete, že tých 71 krajín, ktoré momentálne profitujú, 38 je v Afrike, alebo je to Afri, sú to africké krajiny, ale dovoz ich, e, alebo teda objem ich dovozov je relatívne nízky. A znova je to koncentrované napríklad v sektore textíly a odevov, takže v tomto zmysle chcem zopakovať otázku, e, ktorú položila kolegyňa Kavacony. Čo môžeme robiť, aby sme napomohli eh, rozvoju určitej ekonomické diverzifikácie v tejto, týchto krajinách, teda aké, me, hm, aké, aké prostriedky alebo kapacity, dajme tomu, by sme mohli eh, uplatniť na to, aby dajme tomu tam došlo k nejakým investíciám a rozvoju aspoň v tom sektore textily. No a potom Kambodža. Toto, tá, hm, tejto boli odňaté eh, všeobecné preferencie hm, až do septembra a ja sa chcem spýtať, prečo trvalo tak dlho prijatie tohto rozhodnutia. E, pani van Brempt hovorila o situácii, ktorá je napríklad v Mianmarsku 3,5 roka, na Filipínach, takisto tieto krajiny majú problémy a napriek tomu môžu využívať tento systém e, preferencií, ktoré si nezaslúžia. Takže e, chcem sa spýtať na to napríklad, ako hodnotíte porušovanie ľudských práv kedy už je podľa vášho názoru príliš veľké. Teda, e, ja neviem, musí dojsť ku genocíde, čo je prípad Mianmarska, alebo teda aká veľká tá genocída musí byť, aby ste zasiahli. A poďalšia reforma toho systému GSP je podľa mňa téma veľmi dôležitá a treba sa jej venovať. A v tomto zmysle by som chcela vedieť napríklad to, akým spôsobom chcete zohľadniť e, tie krajiny, kde, ktoré uplatňujú alebo v legislatíve majú zakotvený trest smrti budeme to považovať za zásadné porušenie ľudských práv, teda rozhodovanie o živote a smrti iného človeka. A pokiaľ ide o krajiny, ktoré napríklad schvalujú alebo vykonávajú mučenie, tak Európska únia je predsa tým hlavným, kto presadzuje um, voľný obchod bez mučenia alebo s bez mučenia a Ehm, my, ak chceme založiť túto reformu na multilateralizme, tak mi nepripadá rozumné, aby krajiny, ktorým udelujeme preferencie a pomáhame im tak v rozvoji, ehm, páchali takéto skutky na svojich vlastných občanoch. Toto sú krajiny, ktoré porušujú veľmi jasné pravidlá, ktoré majú zabrániť mučeniu. To sa tam deje a my im dávame obchodné preferencie. Čiže sa chcem spýtať, kde máte tú hranicu a akým spôsobom v reforme tohto systému všeobecných preferencií takéto veci môžeme ošetriť. Ďakujem vám veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz sa dostane slovo pani Pikon. Merci. Bonjour et désolé. Ďakujem. Žiaľ, meškám, mám viacero schôdzi, niekoľko otázok k správe. Poprvé, ako sa dá vyhodnotiť pozitívny dopad VSP na prosperitu krajín a e, na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, pretože export ešte nesvedčí o dobrom zdraví miestneho hospodárstva a blahe, e, blahu E, obyvateľov, čiže pýtam sa, či v budúcnosti sa viac zdôrazia tieto e, ciele udržateľného rozvoja OSN, e. OSN aký bude dopad ekologického dohovoru. Ešte jedna otázka. Odstúpenie Kambodže od časti systému VSP Ešte sa o tom budeme rozprávať, ale podľa mňa sa ľudskoprávna situácia výrazne zhoršila aj na Sri Lanke. E, tí, ktorí to tam veľmi dobre poznajú, hovoria, že do nadchádzajúcich volieb sa nič nezlepší. Takže asi si treba klásť otázku, e, e, ako sa dá využiť tento mechanizmus na Sri Lanke či by sme nemali trošku aj pohroziť na to, aby sa ľudskoprávna situácia zlepšila, aby sa ukončili represálie. A nadviažem na kolegyňu Kavadínu. Kavadíny sociálne práva v zónach hospodárskej činnosti. Pýtam sa, či si komisia nemyslí, že by nebolo dobré mať um, mechanizmus na podávanie stiažnosti v kontexte e, postupov due diligence. A ešte otázka rodová. My kladieme dôraz na rodovú rovnosť v obchodných dohodách. Tu sa ukazuje, že ide predovšetkým o e, textilný a obuvnícky priemysel, e, veľmi veľa žien tam pracuje, takže možno, že by bolo dobré mať hodnoteniu, hodnotenie dopadu tohto všeobecného systému pri preferencií na ženy v daných krajinách a odvetviach. Podľa mňa je to jedinečná príležitosť tak spraviť. Práva detí. Tu správa možno, že prirýchlo konštatuje, že je tu pokrok a situácia sa vyvíja, ale iba 6 zo 71 krajín vlastne zaznamenalo zlepšenie. Ako je to v tých zvyšných? A ešte eh, k Mianmarsku, Barme, eh, veľa sa o tom už diskutuje dlhé roky dokonca a eh, má to predsa len isté hranice. Myslím, že treba mať ešte prísnejšie sankcie spraviť ich záväzné. Tu by som vás tiež chcela počuť. Ďakujem. Ďakujem vám. Za mňa by som chcel položiť tri otázky komisii, hovorí predseda. Ako získavate informácie o situácii v týchto krajinách v teréne? Lebo napríklad v prípade Pakistanu tam máme e, alternatívnu správu GSP e, zo strany odborov ja sa chcem spýtať, či máte kontakty s občianskou spoločnosťou, aby ste získali možno iný pohľad na to, či daná krajina rešpektuje podmienky. A druhá vec, tá teda druhá otázka adresovaná ESVČ. Existuje nejaký štandardný formát žiadosti o budovanie kapacity teda krajiny, ktoré splňa Ehm, podmienky môžu nejakým spôsobom požiadať o podporu pri budovaní kapacity, alebo to je závislé od rozhodnutia delegácie. Existuje nejaký štandardizovaný proces. A poďalšie, k Afrike a subsaharskému regiónu alebo subsaharským krajinám. 33 z nich, mám taký pocit, má všetko, alebo teraz sú v systéme všetko okrem zbraní, to je úspech a je veľmi dôležitý pre tieto krajiny. Avšak niekedy dochádza aj k určitým treniciam medzi krajinami, ktoré majú takýto systém, všetko okrem zbraní a tými, ktoré takýto štatút nemajú. A ja som absolvoval e, dlhé diskusie s expertmi ako Pascal Amien a iní, ale v konečnom dôsledku sme sa zhodli na tom, že ten štatút e, všetko okrem zbraní udelíme všetkým krajinám v subsaharskej Afrike. A takže sa chcem spýtať, aký je na to váš názor. Okay, let me cover some of the questions. Dobre, pokriem niekoľko otázok a zoskupím ich. Niektoré otázky sa trošičku podobajú totižto k systému. Ako môžeme podporiť niekte, niektoré krajiny v riešení problémov. Tie problémy identifikovalo medzinárodné spoločenstvo a rôzne medzinárodné monitorovacie orgány. Hovorilo sa o Sri Lanke, Filipínach a Mianmarsku, Barme my si uvedomujeme, aká je situácia v týchto troch krajinách veľmi dobre, ako ka- každej krajine pristupujeme e, individuálne. Mianmarsko je to e, súčasťou nášho e, našej angažovanosti. Tu sme naozaj zintenzívnili kontakty s vládou Mianmarska, boli tam viaceré návštevy, zasielame ich, e, im dotazníky, e, zoznamy problémov v našich očiach a naozaj vyvíjame taký mierny nátlak na zmenu, ale je to pre nás dôležitá zmena, pretože ide aj trošku o kultúrne záležitosti, vnímanie etnických menšín, napríklad politická štruktúra, ešte stále e, vojsko kontroluje rozhodovanie v krajine a budú voľby na jeseň, teda aspoň tak je to naplánované. Takže je to celkovo háklivý kontext a my nechceme nejak vyostrovať konflikt, naopak zmierniť ho a vytvoriť prostredie, kedy dialog by mohol pokračovať. Preto chceme ďalšiu cestu do Mianmarska pred voľbami a teda ešte raz budeme hovoriť o mnohých témach, nielen Rohingovia, <clears throat> ale aj vzdelávanie, taktiež e, vnútorne presunuté osoby. E, čiže nie iba VSP to môže vyriešiť. Ja tu chcem e, zdôrazniť úlohu zodpovednosť členských krajín EÚ. Musia byť ambicioznejšie v vzťahu s Mianmarskom. Filipíny a Sri Lanka. Aj tieto krajiny sú na našom zozname treba im venovať väčšiu pozornosť, ale máme postupný prístup, pretože ide o to e, dosiahnuť rovnováhu. Treba naďalej viesť dialog, e, nechať otvorené dvere, ale naďalej vyvíjať tlak a nespaliť pritom mosty, ktoré už sú medzi našimi krajinami. A počas našich ciest do týchto krajín vidíme, že sú tam aj pokrokové sily a my im môžeme dať ešte väčšiu váhu. Už ste hovorili o e, správach e, paralelných odborov v Pakistane, ale my ich e, financujeme prostredníctvom DEFCO. Ide o to posilniť e, komunitu mimovládok vo všetkých krajinách VSP+. Ide o to e, informovať o tom, ako funguje tento systém preferencií, dať im väčšiu váhu, aby mohli priamo hovoriť o tom, čo ich znepokojuje so svojimi vládami. Takže tie krajiny, tieto krajiny sledujeme. Potom naše zdroje informácií, naďalej sú to monitorovacie orgány OSN a VTO, eh, pardon, eh, Medzinárodnej organizácie práce, ehm, my sa na všetky získané údaje pozeráme veľmi zblízka. Potom úloha parlamentu VSP je akýmsi kolektívnym úsilím podľa nás. Komisia, parlament, aj členskej krajiny. My sme vždy ochotní vám poskytovať informácie, ak toho chcete vedieť viac o špecifickej krajine, buď verejne alebo za zatvorenými dverami, kedykoľvek. A naše odkazy sú vždy rovnaké, keď ideme do tých spomínaných krajín. V podstate aj tie priority sú rovnaké. Žiadna krajina nie je dokonalá. Je tam zložitá situácia, tak politicky ako aj ekonomicky, ale my sa musíme zamerať na to, kde môžeme dosiahnuť najlepšie výsledky, pretože inak budeme iba plitvať prostriedkami menší priestor pre mimovládky. Súhlasíme, a niekoľko otázok e, k Afrike. Čo sa stane? Musím priznať, že doteraz sme sa až tak na Afriku nezameriavali. Z viacerých dôvodov, aj kvôli zdrojom. Takže sa zameriavame na krajiny VSP+, pretože e, oni musia pred prestúpením splniť podmienky pre spoluprácu, musia nám dovoliť tam ísť, vypracovať pre nás správy. Na to sme sa teda zameriavali. Ja som si vybrala e, Bangladeš, Kambodžu, Mianmarsko e, kvôli závažnosti situácie, ale aj kvôli e, objemu obchodu. A to je tá otázka k tým 36%, ako opodstatňujeme obchodný úspech aj keď iba 37% je zaregistrovaných ako VSP. E, pri bezcolnom e, obchode je to skoro 100%, aj keď sa to neregistruje vo VSP. Väčšina afrických krajín vyváža e, suroviny a nerasty E, tak či tak je tam nulové clo, e, je to najvyššia preferencia, teda e, nula. Takže väčšina najmenej rozvinutých krajín vyváža 80-90 do EÚ bez cieľ. Takže áno, Afrika máme ju na radare, chceme e, sa tu viac zaangažovať, ale je tu ešte aj ekonomické, e, dohoda o ekonomickom partnerstve s Afrikou a malo by sa to zintenzívniť, aby to bola akási obojsmerka, aby sme mohli to využiť aj na budúce rokovania o obchodných dohodách. rozšíriť EPA. Whether we can extend everything. Áno, okrem zbraní sa dá všetko rozšíriť. My máme naozaj režim, ktorý stojí na pravidlách. Krajina automaticky získa všetko okrem zbraní, ak e, má štatút najmenej rozvinutej krajiny. Ak nie, niekoľko takých krajín v Afrike je, tak potom to nie je možné, teda všetko okrem zbraní. Dúfam, že som tým pokryla väčšinu otázok. Ďakujem za pozornosť. A mohli by sme hovoriť o tom, či je možné alebo nie dať všetko okrem zbraní všetkým krajinám subsaharskej Afriky. Ja si myslím, že správneho hľadiska to možné nie je. Dobre, hovorili sme o VSP aj stratégii pre Afriku a teraz dostane priestor e HSV. Ďakujem, pán predseda. Asi predseda eh, by mohol dostať odpoveď ako prvý na svoje otázky. Zapojenie občianskej spoločnosti. Ja môžem eh, o tom eh, osobne niečo povedať, pretože som bol vo viacerých krajinách VSP+, za všetko okrem zbraní. E, v Kambodži som tiež e, pozoroval zblízka. Po misiách e, potom prichádza na rad občianská spoločnosť, či už prídu zástupcovia sem do Bruselu na návštevu, my im to uľahčujeme a taktiež priamo v teréne v daných krajinách, ale so všetkými um, zabezpečeniami dôvernosti. A niekto sa pýtal na úlohu európskych delegácií. Tieto delegácie sa v prvom rade sú prvými alebo druhými, ktorí vypracovávajú správy, e, interné pracovné dokumenty a my sa na to veľmi spoliehame okrem e, samozrejme údajov od OSN a Medzinárodnej organizácie práce. Tak pri hlavne tretej správe, aj keď to teda nie je ešte dokonalé, ale väč, väčšia pozorná pezernosť sa tam veruje um, práve tým informáciám, ktoré poskytujú vedúci delegácií v kontexte všetko okrem zbraní. Posilňovanie kapacít teraz. Ja e, neviem úprimne povedané, ale dobre, moja skúsenosť je taká, že projekty na posilňovanie kapacít prepájame s našimi ľudskými, ľudskoprávnymi a environmentálnymi cieľmi, e, s využitím zodpovedajúcich nástrojov a potom je tu aj podvýbor o dobrej správe, ktorý tiež e, zohráva úlohu. Niekoľko ďalších otázok ešte. Už sme to asi ako EHSV povedali, že VSP je dôležitý. Nie je to ale švajčiarsky noži, ktorý by vyriešil všetky problémy v nejakej krajine. Máme aj iné nástroje a politiky, napríklad aj reštriktívne opatrenia a teda už spomínané posilňovanie kapacít. E, v správe nejde o to e, urobiť akýsi rebríček e, tých, ktorí ťažia najviac VSP+, ale keď, sme, keď sa, by sa situácia zhoršila, tak by bolo možné zrušiť preferencie. To určite. A potom bolo jednoznačné vystúpenia pána Borela, keď sa hovorilo o stiahnutie návrhu na delegovaný akt pre systém preferencií s Kambodžou a mm, bolo to kvôli e, politickej situácii a obmedzovaní e, slobody prejavu a združovania sa, takže nebolo, EU nemala na výber, pretože je to erózia demokracie. Takže treba tu zakročiť. E, naše záväzky sú jednoznačné, ale nie je absolútne pravidlo, čo sa týka e, ľudských práv, e, pracovnoprávnych aspektov alebo systematického porušovania všetkého okrem zbraní alebo nedostatočne účinného uplatňovania VSP+. Takže je tu istá istý manevrovací priestor, ale Európsky parlament je jedným z dôležitých eh, partnerov, ktorí nám pomáhajú zadefinovať ten prach, ktorý eh, je referenciou. Potom otázka ohľadne Filipín. Eh, už som to povedal. Správy mm, niekedy mm, môžu slúžiť aj Eh, na akési prebudenie. V prípade Filipín je to tak, keď sa pozriete na to, čo je znepokojujúce, napríklad trest smrti za eh, pašovanie drog eh, alebo obchodovanie s drogmi. Trest smrti by sa mal opäť zaviesť, a, ale to by bolo poriešenie druhého občného protokolu Čiže tam to je úplne jednoznačné. EÚ, myslím, už naznačila, čo spraví, ak by sa tak stalo. A to isté, ak sa zníži vek pre právnu zodpovednosť, to by opäť bolo jasne proti zámerom a duchu e, dohovoru o právach dieťaťa. E, otázka e, k Mianmarsku, Barme Mm, vláda Mianmarská sa naozaj vážne angažuje, tá občianská vláda, ale my sme hovorili aj s vojenskou časťou vlády. Čiastočný pokrok, e, naozaj to je nespochybniteľné. To by nebolo možné pred dvoma rokmi. E, schválenie práv detí ratifikácia dohovoru Medzinárodnej organizácie práce číslo 138 a taktiež v prípade e, interne presunutých osobách. Mnoho ďalších prípadov Rakin, Kačin, Šan, e, provincie tu sa zlepšil prístup, mm, taktiež e, uplatňovanie dočasných ustanovení Medzinárodného trestného tribunálu. Pri Filipínach máme podvýbor pre právny štát, ľudské práva a mm, dobrú správu veci verejných. E, pred troma týždňami to vlastne vzniklo, takže ešte nie je e, jasný pracovný program, ale predsa len je tu e, pokrok a snaha 6 mínus, ak by ste sa ma pýtali, kde sú Filipíny v rebríčku, čiže nie tí najlepší Eh, ak sa teda pozrieme na úroveň angažovanosti. Ešte mi dajte trošku času. Dobre, due diligence. Tu chcem pripomenúť, že sa uskutočňujú štúdie, generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť to robí pri dodavateľskom reťazku, ale reťazci um, napravné prostriedky a prístup k ním to nie je súčasťou due diligence, dá sa to tam doplniť zo strany podnikov, ale ide viac menej o e, postupy podnikov, ktoré si musia uvedomovať rizika, musia byť schopné ich zvládať a v konečnom dôsledku e, musia e, mať aj nástroje na ich zmiernenie alebo ich úplne odstrániť v nejakej krajine. Možno, že som vynechal jednu, dve otázky. Prosím, ak sa tak stalo, tak e, mi to e, pripomente. Ďakujem pekne pani Kavacíny. IPZ ste nespomenuli. Nie je možné mať štatistika, štatistiky iba pri, pre IP PZ. E, vždy sa to týka celej krajiny, ale celkovo náš prístup je následovný. Zodpovednosť za zachovanie noriem pri IEPZ e, je na strane krajiny. Ona potom skladá účty medzinárodným organizáciám, organizáciám aj za IEPZ. Takže my to ani nepodporujeme, ani si nemyslíme, že by bolo prístupné, aby boli nižšie normy pri EPZ ako celkovo normy v danej krajine. Um, aj vo svetle toho, čo um, sa snaží presadiť Medzinárodná organizácia práce. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz minútová prestávka, pretože čaká na zasadnutie koordinátorov za zatvorenými dverami, takže tí, ktorí tu nemôžu ostať, prosím opustiť.